Ďakujem pekne, veľmi ma teší, že tu máme dnes s nami pána predsedu výboru Knesetu pre zahraničné veci a obranu, pána Čakyho Hanekbyho, s jeho kolegami z rôznych politických poslaneckých klubov. Mali sme práve teraz veľmi zaujímavý rozhovor s ním aj s jeho kolegami. Myslím, že je teraz veľmi aktuálna chvíľa viesť tieto diskusie. A myslím, že tiež do kontextu veľmi dobre zapadá, že dnes dopoludne zvali stretnutie s iránskym ministrom zahraničných vecí. Musíme si totiž uvedomiť, že vývoj na Blízkom východe zaujíma celý svet a tiež to výrazne prispieje k zmene celej geopolitickej situácie, ak sa niečo e, zmení v týchto krajinách v regióne Blízkeho východu. Boli sme nedávno tiež eh, na ceste v Egypte, videli sme, aká je situácia na druhej strane. Zároveň eh, nás veľmi znepokojujú niektoré diskusie, ktoré prebiehajú a máme dojem, že to riešenie dvoch štátov, ktorého dôveryhodnosť eh, je predpokladom pre ďalšie rokovania, už nie je, nie je veľmi vysoko vnímaná a preto táto dôveryhodnosť na to, aby sa opätovne postavilo ju, podarilo ju nastoliť, je kľúčová pre začiatok um, ďalších mierových uh, rokovaní a to by bol uh, opäť významný stabilizačný faktor pre celý región. Dnes sme s iránskym ministrom zahraničných veci dopoludne diskutovali. Hovorili sme okrem iného aj o význame atómovej e, dohody a tiež e, o jadrovom vývoji Iránu, že to, že sa obmedzí, je výrazný pokrok, ale tiež sme kriticky hovorili o tom, akú úlohu Irán zohráva v e, zástupníckej vojne na Blízkom východe. A tiež sme hovorili aj o otázke ľudských práv v Iráne. Vidíte teda, že tu nie sme na jedno oko slepí. Tešíme sa na diskusie aj s vami a predpokladám, že tieto diskusie budú významným obohatením, pretože pri všetkej kritike, a to je môj osobný názor, ktorý máme na margo izraelskej kritiky, takisto ako aj Izrael kriticky vníma našu politiku, musím povedať, a to by sa rozhodne malo poznamenať, keď sa pozrieme na celé okolie Izraela v podstate jedinou demokraciou v celom tomto regióne. To sa tiež často nespomína, ale je to fakt. Ja naozaj e, nepoznám žiadne iné krajiny v tomto regióne, ktoré by boli takou jednoznačnou demokraciou. A preto pri všetkých slovách kritiky treba uznať aj túto skutočnosť. Pán Hanek, by nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ste dlhodobým priateľom Izraela a ako priateľ nás niekedy kritizujete, niekedy nám jasne dávate najavo vaše postoje, vaše názory, rázne, ale priateľsky. My si toto priateľstvo veľmi ceníme, ceníme si aj toto pozvanie na stretnutie s vašim významným výborom, vďaka čomu získavame priestor viesť dialog, hovoriť o veciach, ktoré sú dôležité pre Európu aj pre Izrael. A tiež hovoriť o otázkach, ktoré považujete vy za dôležité a na ktoré očakávate od nás odpovede. Mám tu priateľov z izraelského parlamentu. Sme e, tu v delegácii e, aj zastupcov opozície a koalície, e, dvaja za koalíciu, dvaja za opozíciu. Kolegyňa Michaeli zastupuje libristickú stranu, je opozičnou koordinátorkou hlasovania. Nevidíte ten bič, ktorý používa pri tej koordinácii, ale rozhodne ho má pri svojom boji proti vláde. Ďalej e, je tu môj priateľ pán Jakov Perry, ktorý mnoho rokov pôsobil e, v bezpečnostných službách Izraela, e, pôsobil ako minister prevedu a tiež ako poslanec v parlamente a je člen nášho výboru ďalej doktor Michael Orim, ktorý bol eh, kedysi izraelským eh, veľvyslancom eh, v USA. Napísal mnoho kníh a je tiež veľmi významným členom nášho výboru. Je súčasťou koaličnej strany, ktorú poznáme pod názvom Kulan. Všetci máme pocit, že sme súčasťou európskej rodiny. Považujeme sa za súčasť európskych hodnôt, za súčasť európskych eh, ambícií, nádejí, frustrácií. A to nielen ideologicky. Všetci z nás sme predsa pôvodom eh, z Európy, naši rodičia, prerodičia eh, pochádzajú v mojom prípade z Maďarska, v prípade mojich kolegov zo Švečerska, z Polska. Môj otec sa narodil v Polsku, podľa mňa všetci Izraelčania by chceli posilniť e, a prehlbiť vzťahy medzi Izraelom a Európou, aj vzhľadom na tieto korene. Celkom iste viede, čo je selfie, ale selfie je aj názov susedstva, v ktorom e, Izrael žije. Sýria, Izrael, Palestína, Jemen a Irán. Niekedy sme v konflikte, niekedy žijeme v miery. Snažíme sa analyzovať dianie v našom regióne a snažíme sa prostredníctvom aj tejto skratky analyzovať dianie v našom regióne Sýria, je poznačená chaosom, tragédiou, e, veľkým um, neporiadkom, nie naplnená mnohými nádejami, ale predsa je potrebné vidieť aj koniec e, toho krvi prelievania. My v Izraeli sa snažíme prispievať k riešeniu humanitárnej krízy, snažíme sa pokrývať potreby e, tisícov e, Syričanov, ktorí boli zranení, zranení vo vojne. Postavili sme nemocnicu, polnú nemocnicu e, na hranici medzi Izraelom a Sýriou a každý deň izraelskí lekári a zdravotné sestry sa snažia zachraňovať životy. Snažíme sa aj takto aspoň trochu prispieť k akejsi normálnosti v tejto hroznej vojne. Isté, že je to iba kvapka v mori toho utrpenia a mizérie. Ďalej Egypt, to je ďalšia krajina z tohto regiónu Selfie. V Egypte, ako viete, je režim, ktorý po mnohých rokoch istého napätia medzi Egyptom a Izraelom si uvedomil, že najväčším problémom pre Egypt nie je Izrael, je to radikálny terorizmus islamského štátu, ktorý prebral jednu časť Sinajského polostrova a teraz sa snažia zabrániť fungovaniu tejto organizácie, ktorá mimochodom má za cieľ Izrael. My sa snažíme pomôcť v tomto úsilí čo najskôr všetkým zložkám, ktoré um, bojujú proti islamskému štátu na Sinajskom polostrove. Doposiaľ je to však vojna, ktorá nemá nejaký konkrétny naplánovaný koniec. Nevieme, kedy sa podarí v Egypte zastaviť e, pôsobenie tejto hrozby. Ďalej je tu Libanon, Hezbollah. Viete všetci, aký problémový je Hezbollah doposiaľ. V poslednom zhruba 10 ročí sme s Hezbollahom nemali žiadny konflikt, e, a to najmä pretože od roku 2011 E je e, snaha na strane Hezbalahu a Iránu zachrániť e, Asadov režim. Nikto nevie, kedy vojna v Sýrii však skončí a kedy sa opäť začne eskalovať situácia vo vzťahoch medzi Izraelom a šítskými zložkami v Libanone. Je takmer 100 tisíc rakiet a striel zacielených na všetky mesta, na všetky sídla v Izraeli ani tu nevieme, čo sa teda v budúcnosti v tomto smere udeje. Najširšia eh, téma, na ktorú sa budete zrejme aj vy a po väčšine pýtať, je isté, že palestínsky konflikt, teda konflikt, ktorý máme s palestínčanmi. Palestínčania sú v súčasnosti rozdelení na dve myšlienkové školy. Jednak je tam Hamas a islamistický žihad v Gaze. My sme odišli z gazy pred desiatimi rokmi. Dúfali sme, že to um, bude začiatkom novej budúcnosti medzi nami a palestínčanmi. Urobili sme veľmi odvážny krok v roku 2006. Jednostranné stiahnutie z gazy. Poskytli sme to palestínskym orgánom, palestínskej samozpráve, dúfajúc, že sa to stretne s pochopením, že takéto opatrenie prispeje budovaniu dôvery medzi našimi národmi. Žiaľ, krátko po našom stiahnutí sa z Gazy, po tom, čo bolo vyhnaných niekoľko desať tisícov Izraelčanov a bolo presídlených viacero osád, Hamas prevzal prostredstvom puču kontrol nad týmto územím, zabil aj príslušníkov palestinskej samozprávy, aj Izraelčanov, pričom mnohí utekli do Izraela, mnohí tiež na západný breh. Odvtedy už prebehli tri kola násilia. Gaza sa stala akýmsi satelitom Iránu, eh, je vybavená eh, špičkovými strelami, satelitmi, rôznym eh, technologicky najmodernejším vybavením. Žiaľ, ani toto nemá nejaký reálny koniec, táto nadvláda Iránu nad Gazou, čo e, zase oslabuje tú druhú stránku, čo je podľa nás ten pragmatický prvok v palestínskom tábore a síce Abu Mazania, tí sú jednoznačne proti terorizmu, proti násiliu. A my Abu Mazovi veríme, keď hovorí o o tom, že chce vychádzať z myšlienky riešenia dvoch štátov. My však chceme, aby toto riešenie dvoch štátov znamenalo dva štáty pre dva národy. A to sa môže podariť len prostredstvom priamých rokovaní od apríla 2014, odkedy Abumazam opustil rokovania a nie je ochotný vrátiť sa k rokovaciemu stolu. Situácia je zaseknutá. Ale v skutočnosti to znamená, že situácia zhoršuje. Keď sa totiž nekomunikuje, spôsobuje sa utrpenie, nikam to nevedie. A práve v takejto situácii sme teraz, dochádza takmer dennodenne k útokom teroristov, zabíjajú sa nevinní civilisti, nevieme, ako sa celá situácia vyvinie. Ďalej Irán, to je posledná krajina, ktorú spomeniem. Vypočuli ste si pána Zarifa dnes do poludnia. Ja som e, sa dopočul, že spomenul legitímnosť e, tzv. sionistického projektu. Nie je to príliš odlišné od toho, čo tvrdil predchádzajúci prezident Ahmadinejad, keď bol pri moci. Ahmadinejad zorganizoval seminár v Teheráne o téme Svet bez sionistického projektu. Ak sa nemýlim, možno sa mýlim, uznávam, ale v podstate aj um, dnes pán Zahriv hovoril o tom istom projekte. Isté, že formuloval to o niečo zdvorilejšie, o niečo zaobalenejšie. Nevieme, čo sa stane ani na tomto fronte v budúcnosti s Iránom nie je tajomstvom, že nás trošku frustrovalo to, ako sa uzavreli rokovania. Je to za nami, ale predsa len nezmizne to z dejín sveta. To, či Irán poruší alebo neporuší túto dohodu, sa ukáže v budúcnosti. Nevieme, ako sa tu vymenie o 10 rokov napríklad po tejto dohode, či sa Irán vráti späť k produkcii svojich vlastných jadrových eh, zbraní. Toto všetko nám povie až budúcnosť. Veľmi rád eh, som dnes medzi vás prišiel. Ďakujem ešte raz za pozvanie, pán predseda, a veľmi ochotne odpoviem na akékoľvek prípadné otázky. Ďakujem. Thank you very much. Mr. Preda. Merci infiniment, monsieur le président. Pán Preda, eh, ďakujem. Vážený pán pán predseda výboru pre zárečné veci Knesetu. Ďakujem za to, že ste prišli. Myslím, že je e, veľmi e, dobré nadvezovať takéto kontakty s našimi izraelskými parlamentnými kolegami. Vaša krajina je významným partnerom Európskej únie, ako ste už povedali. Je to región, ktorý prechádza mnohými významnými zmenami, turbulenciami. Predseda nášho výboru to povedal si jedinou e, demokratickou krajinou v tomto regióne ja už som to viackrát povedal eh, tu v Európskom parlamente, že niekedy príliš preháňame kritiku na vašu adresu. Najmä som považoval za mimoriadne neprimerané nedávne eh, rozhodnutie označovať výrobky, čo len prilialo olej eh, do tak či tak veľkého ohňa. Chcel by som vám položiť dve otázky, ak dovolíte. Poprvé, o možnom opätovnom navizaní vzťahov s Tureckom. Váš veľvyslanec, ktorý je tu prítomný, ma už viackrát počul. Ja za každým, keď sa stretávame, mu kladem tú istú otázku. Kedy sa plánujú um, ehm, nadviazané vzťahy s Tureckom opätovne ďalej? Po druhé, chcem sa opýtať, či po nedávnom vývoji e, v um, téme inánskeho programu, jadrového programu a tiež e, po rozhodnutiach Európskej rady sú vaše um, zdrahavé postoje k tejto dohode, ktorá bola prijatá minulý rok? Sú už nejakým spôsobom uh, zmiernené? Myslíte si, že osvedčenie Medzinárodnej jadrovej agentúry vás naplňa väčšou dôverou v túto dohodu, ktorá bola uh, prijatá, alebo ste naďalej natoľko skeptickí k tejto dohode, ako ste boli aj predtým? Ďakujem. Ďakujeme. Ako ďalší dostáva slovo kolega Kán. Prosím, minútu a pol až dve minúty len, pretože o 16. hodine tu budeme mať e, predsedu na e, voľnom zhromaždenia OSN. Ďakujem. Ďakujem, tu sedím. Takže chcem hovoriť o Palestíne. Vieme, že Stredný východ prechádza problémami a taktiež vieme, že otázka Palestíny tam pretrváva už veľmi dlho, to je jeden z tých najstarších problémov. Ja som súčasťou e, príslušnej delegácie a hovoril som na mieste s mnohými ľuďmi a otázka terorizmu je tam veľmi relevantná. Jedna z vecí, ktoré často počujem od týchto ľudí, je to, že by sme to mali vyriešiť, pretože v podstate vypálime rybník teroristom. A myslím si, že z toho by ťažil aj štát Izrael. Takže toto si myslí Rada spolupráce v Perskom zálive. Um, vy už celé alebo v tejto oblasti dlho pracujete, ja taktiež, pretože celé 10 ročia som v Británii budoval vzťahy medzi moslimami a ostatnými e, občanmi. No a my vieme, o čo ide Rusom v Sýrii a o čo si myslíte, že tam ide Iránčanom? Ďakujem. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Vítam pána Hanekbyho. Ja som zo skupiny európskych uh, konzervatívcov a reformistov. Sme veľkými priateľmi Izraela, naša celá politická skupina. Dve otázky. Dnes náhodou ráno sme tu mali pána Zarifa, ktorý je ministro zahraničných vecí Iránu. Ja som položil pár otázok, napríklad v súvislosti s uznesením 1929 v eh, Rady bezpečnosti OSN a eh, vývoja eh, balistickej technológie zo strany Iránu vrátane teda možných jadrových hlavíc pretože toto je v podstate zakázané týmto uznesením a on sa k tejto mojej otázke vôbec nevyjadril. Takže si myslím, že môže mať určité podozrenie, aké má Irán dlhodobé úmysly, e, keď vyvíja tak tieto e, rakety dlhého doletu. No a druhá vec, chcem hovoriť o Sýrii. Ja mám čoraz viac ten dojem, že Putin tým, že bombarduje civilistov v Sýrii, tak nielen sa snaží e, zničiť e, v podstate bašty tej neislamistické opozície, ale taktiež sa snaží docieliť vyššiu mieru exodu civilistov a urobiť z nich utečencov a takto sa potom aj destabilizuje Európska únia a je to v dobe, keď e, moja krajina v podstate čeli referendu o odchode z EÚ, takže pokiaľ by prišli ďalšie 100 tisíce utečencov do EÚ, tak to by bol darček pre tých, ktorí chcú v Spojenom kráľovstve odísť z Európskej únie. No a myslím si, že tá dlhodobejšia agenda je, Putinova je taká, že chcú zničiť tú neislamistickú opozíciu a dosiahnuť to, že tam bude boj medzi Asadom a islamistami na druhej strane a že my si ako Západ budeme musieť potom vybrať. Takže a aká by bola vaša rada pre nás v tejto súvislosti? Ďakujem. Ďakujem, že ste sem prišli, pán predseda, z, e, diskutovať s nami v Európskom parlamente. Skutočne je to užitočné. Takže Izrael je jedinou stabilnou demokraciou fungujúcich štátov v tomto regióne. Je dobré, že ste takýmto príkladom, e, ktorým sa možno v blízkej budúcnosti budú riadiť aj vaše, vaši susedia. Je však treba udržať, túto, udržať situáciu. Na rozdiel od niektorých kolegov sa nie som istý, či je nám jasné, o čo vlastne Rusku v Sýrii ide. A ja si myslím, že tento ruský zásah, to nevyzerá, že by skoro mal skončiť. A o čo im vlastne ide? Chcú e, zničiť e, opozíciu a Sýriu, alebo chcú v regióne niečo vytvoriť? Takže mňa by zaujímalo, nakoľko tam vidíte nejaký úprimný záujem určitých strán, napríklad Ruska, na mierovom procese v Sýrii, pretože oni tam skutočne organizujú stovky preletov, bombardujú aj e, napríklad nemocnice alebo školy, takže len zhoršujú situáciu. No a druhá otázka. Je tam stále silnejšie zapojenie štátoperského Perského zálivu. Ako to vidíte vy? hovorím o napríklad využití vojnových lietadiel v Turecku. Pani Sakorafa. Ďakujem. Štát Izrael vznikol po druhej svetovej vojne, bol e, uznaný v príslušnom uznesení OSN a dnes prebieha mierový e, proces a je tam tá vízia e, vytvorenia dvoch nezávislých štátov s tými hranicami z roku 1967. Avšak e, Naďalej sa budujú na západnom brehu osady, ktoré v podstate nelegálne, sú nelegálne, nedodržiavajú príslušné ustanovenia, taktiež sa tam ničí infraštruktúra Európskej únie sú to teda nelegálne osady. Minulý rok izraelské úrady neopodstatnene neumožnili vstup oficiálnej delegácii Európskeho parlamentu do Gazy. A tu hovoríme o poslancoch e, Európskeho parlamentu, ale ani Amnesty International a rôzni novinári a e, špeciálni obrancovia ľudských práv a vyslanci OSN tam taktiež neboli vpustení. Takže ja sa pýtam, aké sú hranice toho štátu, ktorý tu dnes predstavujete. Po druhé, e, hovoríte, že Európska únia financuje nelegálne infraštruktúry. Po tretie, v rámci akej jurisdikcii bránite niektorým vstup do, vo vstupe do Gazy a do Jeruzalému. Po štvrté, ja mám oficiálny palestínsky pas, takže som palestinskou občiankou. Takže ja s týmto palestinským pasom môžem cestovať po celom svete, ale pustia ma s ním do Tel Avivu. Ďakujem. Takže ďalší kolegovia sa chcú tiež vyjadriť. Takže v určitom momente vás preruším. Teraz bude hovoriť pán Adaktuson. Alebo prepačte, ešte pán Káva. Ďakujem. Takže poprvýkrát, čo ma zvolili, s vami súhlasím. A to v tom, že Izrael jedinou demokraciou na Strednom východe. A preto by tento Európsky parlament mal viesť e, zmierovací proces. Šalam alejkum, pán B. Ja si myslím, že napríklad Európska únia e, financovala výstavbu určitej infraštruktúry a teraz tu máme e, otázku palestincov, ktorí chcú predávať Izraelcom svoju pôdu. A čo si vymyslíte o zákaze v tejto oblasti? A taktiež, čo sa týka izraelských e, výrobcov a príslušných obmedzení, ako by vy by ste mohli podporiť e, mierový proces, ale tvrdíte, že za e, všetko môže Hamas. A ja si pamätám, že raz jeden múdry človek povedal, že pokiaľ Arabi zložia zbranie, tak už nebudú vojny, ale si myslím, že pokiaľ zložia zbranie, tak e, pokiaľ nezložia zbranie, tak už nebude žiadny Izrael. Ďakujem. Vítam vás v Európskom parlamente. Mám stručnú otázku. Ako vieme, máme spoločné záujmy asi najjasnejším takýmto záujmom je boj proti teroristom. Izrael je obklopený teroristickými organizáciami. V Gaze je to Hamas, v Libanone je to Hezbollah, potom na Sinaj je to Al-Qaida, islamský štát v Sýrii. Takže otázka je, ako posilniť našu spoluprácu v rámci boja proti terorizmu, ako sa môžeme poučiť z vašich skúseností v tejto veľmi dôležitej oblasti. Pán Parňo. Pán predseda, ďakujem za to, že ste prišli dnes k nám. Mám tri otázky. Poprvé, my, socialisti a demokrati, sme tu vašu delegáciu prijali. Vy ste prišli s zaujímavým návrhom pre Izrael a Palestínu, napríklad, aby palestinská samozpráva mala viac prostriedkov, aby mohli byť lepším partnerom pre mierové rokovania. Po druhé, Francúzsko na seba zobralo takú iniciatívu a síce, že v OSN sa e, vytvorí taká skupina rozšírená o ďalšie arabské krajiny, ako Viete túto iniciatívu. Ďalej, marocký král Mohamed VI podľa mojich informácií teraz organizuje stretnutie medzi eh, Benjaminom Netanyahu a Mahmudom Abbasom, aby sa oživil mierový proces pro stredníctvom predsedu Marockej organizácie Židov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, poslancom Knesetu, ktorí eh, sa zúčastňujú tieto konfrontácie s Európskym parlamentom. Každý eh, deň dochádza k tomu antisemitizmu v Európe a pritom Európa sa na to iba prizera. Pred pár mesiacmi The Guardian spomenul, že 300 akademikov vyzvalo v Veľkej Británii k bojkotu izraelských univerzít. Takisto sa financovala e, knižka, e, v ktorej sa e, z etnických čistok odsudzuje Izrael, takže je to naozaj dochádza k aktom antisemitizmu a pritom si to spoločnosť nevšíma, pritom je to matka každej formy terorizmu. A teda pýtam sa, ako sa mení vnímanie Európy v Izraeli e, vždy, e, keď sa v Izraeli e, číta o aktoch antisemitizmu alebo bojkotovania, teda pokiaľ ide o Izrael? Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem. Je skutočne skvelá príležitosť na výmenu názorov a ja vám ďakujem za váš úvod. Myslím si, že potrebujeme takéto stretnutia, potrebujeme priamy kontakt medzi poslancami Knesetu Európskeho parlamentu. Toto totiž e, môže vysvetliť veľa um, nedorozumení od našich zámerov Dúfam, že chápete, že väčšina z nás je tu priateľská voči vašmu, vašej krajine. Máme starosti o bezpečnosť vo vašej krajine a preto často kladiem otázky, ktoré sa vám nepáčia. Mám prvá zasadujúcu otázku. Uvedomujem si, že ste boli aj ministrom spravodlivosti vo vašej krajine a Izrael je krajinou, kde, kde máte 66 eh, väzňov a medzi nimi je aj 700 maloletých mladistvých osôb. Asi 580 správne zadržaných osôb. A keď tu máme ľudí z menej demokratických krajín než Izrael, tak e, tu riešime situácie, keď tam sú traja, alebo štyria, alebo 10 väzňov takýchto, ale vy máte 6 tisíc. Čo budete robiť s týmito 6 tisíc osobami? Čo očakávate, že sa stane s týmito 700 deťmi, ktoré sú vo väzbe, sú vo väzení? Ako sa môžu z nich stať priatelia vašej krajiny, alebo ako sa môžu stať z nich priatelia detí vašej krajiny? Ďakujem. Ďakujem vám predsa za vašu flexibilitu, cením si to. Ďakujem pán Haregby za vašu prezentáciu. Ja som zo strany zelených. My sme priateľmi mieru na Blízkom východe vo všeobecnosti. Avšak mám pár otázok ohľadom Sýrie. Na konci decembra sme počuli o telefonáte medzi pánom premiérom Netanyahom a prezidentom Putinom. Prebieha tam nejaká tichá diskusia s Ruskom ohľadom Sýrie. A aké sú konkrétne témy, pokiaľ by ste nám o tom mohli niečo povedať? Ďakujem. Tu sedím. Je to skutočne dobrá náhoda, že sme sa zase stretli, pretože som sa práve vrátil domov ako člen delegácie pre Palestínu. Vrátil som sa z okupovaného územia. Navštívil som ho pred týždňom. Bol som tam 5 dní a v podstate sme tam diskutovali s mimovládnymi organizáciami a Mám veľa otázok, ale položím len dve, pretože sme časovo obmedzení. Poprvé, politickí lídry nám povedali, že je teraz veľká šanca, že Hamas a Fata, ktorí vedú v Doha rozhovory, že nájdú nejakého spoločného menovateľa a vytvoria jednotnú vládu, alebo vládu jednoty. Aké je stanovisko Izraela voči vláde jednoty? A druhá otázka. tých 600 e, tisíc e, e, osadníkov, ktorí sídlia na okupovanom území, podľa toho, ako sa to pozeráte, tak vyzerá to tak, že si berú stále viac a viac pôdy od palestínčanov a toto nakoniec povedie takej situácii, že palestínske územie bude v podstate oddelené od izraelských osád takými pásmi a či toto je nejaká vedomá politika Izraela, že tam nechcú mať, nechcú žiadne e, v podstate realizovateľné riešenie pre to palestinské územie. Ďakujem, ďakujem pán Hanekby za vašu účasť na diskusii. Chcem sa opýtať na ten mierový proces s palestínčanmi, pretože vy ste hovorili takým, výbavým takým sladkastým spôsobom a tvrdíte, že to vina tých ostatných, ktorí robia všetko zlé. ja si myslím, že tá expanzívna politika tých nelegálnych osad, že to je vaša politika. A toto už nahnevalo aj Európsku úniu, aj OSN, aj vášho veľkého brata Spojené štáty. Takže pokiaľ vás vyzvali, aby ste si s tými ľuďmi sadli ku a rokovali, tak ste to neurobali. Takže vy v podstate ignorujete právny štát. Sú tam väzni, ktorých podľa niektorých údajov je až e, skoro 500, 149 e, e, detí medzi nimi sedia vo väzení. nadbytočne sa využíva sila zo strany vašich odborných zložiek. Taktiež tam bola vražda španielského občana, ktorý e, tam e, bol teda na tomto území a taktiež došlo k rôznym útokom. A v Palestíne je apartheid. Máte v podstate kontrolu nad e, vzdušným prístorom aj na, nad námorným prístorom. A my ako europoslanci sme tam vôbec neboli vpustení. A na záver chcem požiť otázku. Čo chcete urobiť, aby skutočne mier dostal silný mandát? Thank you all very much. We are not... Ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Neodradia nás eh, od otázky eh, krit, plné kritiky. Práve naopak, myslíme si, že toto je ten najlepší spôsob, ako eh, sa môžeme navzájom približiť v našom chápaní a ako sa obe strany môžu ozrejmiť s realitou. Obzvlášť pokiaľ Ide o výmenu e, s priateľmi, ale aj tí, ktorí sa nechcítia byť priateľmi Izraela, e, môžu nám samozrejme klásť e, zložité otázky. Tam 13 otázok, nemôžem zareagovať na každú špecificky, ale budem sa vzťahovať na tie tri najdôležitejšie body, ktoré ste spomenuli vo vašich otázkach. Začnem s tou najemocionálnejšou, to je otázka Palestíny. My všetci tu sme bojovali za Izrael priamo v teréne. Naši e, synovia už bojovali po vojnách, aj môj syn bojoval v Gaze. Je to súčasť e, boja Izraela o prežitie. Nie, nie je žiaden Izraelčan, ktorý by nechcel dosiahnuť e, mier s e, Palestínou, s Egyptom a Jordánskom, krajinami, ktoré vlastne stáli životy tisícov Izraelčanov vo vojnách takisto aj e, veľa ich občanov prišlo o život. Potrebujeme lídra medzi arabskými e, krajami však, ktorý by vedel s nami uzavrieť mier, ktorý by žil s nami v miery. Všetky e, tieto princípy by mali nám umožniť, aby sme urobili e, kompromis, na Sinaji sú tisíce Izraelčanov, v Jordánsku je e, to tiež o tom, že sme akceptovali veľmi veľa ich požiadaviek. My, a e, e, Jordán, my a Egypt už desiatky rokov žijeme v miery. Nechceli by sme nič viac, než aby sem prišiel Izraelčan 20 no, rokov povedal vám, milí priatelia, už 20 rokov žijeme v miery s palestínčanmi Eh, o ničom snívame viac, pretože nielen palestínčania platia tragickú cenu eh, za tento konflikt, aj my, každý z nás v otázkach eh, života a smrti. Prakticky každý deň je tu strach. Nie je to bezpečnosť. Každý deň e, môže niekto e, e, zomrieť v forme nejakého útoku. možno zajtra ľudia sa boja, že to budú oni, alebo ich priateľ, alebo syn král eh, Hussein s, eh, eh, s Jordánskom a prezident, prezident, s prezidentom Egyptu sa nám to podarilo dosiahnuť. Podarilo sa nám vyriešiť problém, ktorý sme navzájom mali za stolom, za rokovacím stolom a našli sme spoločného menovateľa, našli sme kompromis. Kompromis žiadame od palestínčanov, ale žiaden palestínsky líder nám nepovedal, že je pripravený to akceptovať že palestinskí e, utečenci sa nevrátia do starého Izraela. Je mi to ľúto. Ehm, lídry v Izraeli aj e, e, v Egypte zomierali, pretože tu bol tento kompromis a treba, aby sa palestinčania vzdali tohto sná práva na návratu, pretože to bol koniec Izraelu, ako ho poznáme. Keď uznajú, že tento e, sen sa nedá implementovať, aj e, e, naši priatelia z lavice môžu podporiť, aby stovky tisícov palestinských utečencov sa vrátili na tie staré miesta problém utečencov, ak sa vyrieši v palestinskom e, štáte, to by bolo 99,9999% e, dohody. Všetko sa tam by boli technické otázky, kde bude hranica, kde budú, e, ktoré usadlosti budú súčasťou čoho, ako to bude s Jeruzalemom, ktorá časť bude časťou Palestíny či Izraela Nechcem mať nový Berlín, nechceme eh, posledné miesto eh, pre niektoré náboženstva rozdeľovať. Ale hovoríme palestinčanom, prosím, pochopte, že toto je jedna vec, ktorú nemôžeme eh, dovoliť. To sa nesmí, žiadny Izraelčan by to neakceptoval. Takže urobte prosím tento veľký e, kompromis. A ak Európsky parlament, Európska únia, svet nám e, umožnia e, presvedčiť palestinčanov, aby sme umožnili takúto metamorfózu, tak ten sen by sa nám podaril. Ja som vyrástol v dome bojovníkov za mier, britských bojovníkov za mier boli odsúdení na eh, mnoho rokov väzenia, ušli a ďalej bojovali eh, za Britániu a vzdali sa myšlienky, v ktorej eh, vyrasli, že Izrael nie len malý Izrael, ale väčší Izrael. S týmito viacerými oblastiami, ktoré som práve menoval. Týka sa to miliónov ľudí z väčšiny územia, aby sa e, Izrael teda e, stiahol, rozhodovalo by sa potom o hraniciach aj podľa bezpečnostných princípov. Ale dôležité je e, zasadnúť, aby si s nami sadli a aby sa rozhodli, že budú s nami žiť v miery. Ak sa to e, e, stane, ak im pomôžete, namiesto toho, aby ste im hovorili, že keď sa bude označovať izraelský, izraelské výrobky a podobne, že im pomôžete e, docieliť palestinský štát, namiesto kompromis, pokiaľ sa nepresvedčia, že vstúpia do kompromisu so židovským štátom. To, to nie je správny prístup. Nechápem, prečo vaši lídry to niekedy nechápu vy nielen neprispievate k mierovému procesu, ale vy znižujete ich motiváciu docieliť s nami mier. A myslím, že naozaj je na čase. Máme tu lídra Mazeho, ktorý to chápe. Nie je taký silný, ako by mal byť, ale aj naši lídry niekedy nie sú takí uh, silní, ako by mali byť. Treba si spolu zasadnúť a urobiť rozhodnutia. Potom môžete e, tento pás e, e, zobrať a ísť kamkoľvek chcete v Izraeli. Tie deti nie sú deti, ktoré sú v našich väzeniach. Tí sa žiaľ snažili zavraždiť izraelských občanov. Ak sa snažia teda o takéto vraždy, tak nemôžeme sa samozrejme toho vzdať. Ale samozrejme chceme sa s našimi palestinskými bratrancami e, stretnúť a e, diskutovať o úžasnej e, budúcnosti Blízkeho východu Izraela a Palestiny spoločne. A chápem, že mám obmedzený rečnícky čas. Nechcem tu zachádzať detailov tejto dohody. ale e, teraz ide o to, aby e, sa bojovalo proti akémukoľvek porušeniu tejto aktuálnej e, dohody s Iránom. Oni sú, Irán je vynikajúci v tom, že nás testuje svojimi stále novými interpretáciami dohôd. Oni hovoria, že ide o otázku interpretácie, my hovoríme, že ide o porušenie. Treba naozaj kontrolovať, či dôjde k nejakému porušeniu a treba byť prísny. Oni sa musia pridržiavať a dodržiavať svoje slovo. A teraz napokon k e, Rusku a k Sýrii. Ak by som e, mohol rozhodnúť, e, bol by som za to, aby Assad opustil Sýriu. Je zodpovedný za smrť 450 tisíc ľudí, za to, že polovica jeho krajiny opustila svoje domovy a stali sa utečencami vo vnútri svojej krajiny aj mimo. A mojou víziou je, že demokratické je demokratická Sýria s mladými e, e, silami, ktorí po toľkých rokoch utlačania by mali opäť svoje životy pod kontrolou. Ale Irán a iné sily manipulujú Sýriu a my chceme, aby to bola krajina, ktorá by e, teda priniesla dobrú budúcnosť e, svojim občanom. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem mene celej našej delegácie. Thank you very much for this interesting debate. It was very helpful for us. Vám pekne za túto zaujímavú diskusiu, bola pre nás veľmi nápomocná. Myslím, že by sme eh, v nej mali pokračovať a na budúce to zorganizujeme lepšie, aby aj naši kolegovia z Knesetu mali príležitosť vyjadriť sa, aby tu bola naozaj výmena názorov. Zorganizujeme to na budúce nejako lepšie a v takom parlamentnejšom duchu. Ospravedlňujem sa, bolo to mojou chybou že sa tak nestalo už teraz. Myslíme si, že takéto výmeny názorov sú pre nás veľmi dôležité. Želáme vám všetko e, e, dobré a vaše delegácie. Radi prídeme znova. A my by sme boli radi, keby sme mohli prísť do vašej krajiny. Ladies and gentlemen, please take your seat. I now have the great pleasure to welcome Mr. Morgan's Rád by som teraz privítal medzi nami predsedu eh, eh, zhromaždenia OSN som veľmi rád, že môžeme valného zhromaždenia OSN. Som veľmi rád, že môžeme teraz pokračovať v našej výmene názorov eh, s pánom eh, Liketovstom z minulého roka. Ako viete, my si veľmi eh, vážime ako Európska únia hodnoty OSN. Význam OSN je veľmi dôležitý pri riešení globálnych problémov. Regionálne organizácie sú veľmi dôležité ako napríklad EÚ. Je dôležitá ich rola v rámci OSN a v tomto kontexte sa tu prejú pozitívny vplyv e, v OSN aj z pohľadu koordinácie stanovisk členských štátov EÚ e, na valnom zhromaždení. Uh, Mm, budúce mesiace budú, myslím, dobre odrážať priority EÚ. Treba sústrediť na dosahovanie e, trvalúčateľných e, cieľov rozvoja, pokračovať mierových e, operácií a pokračovať v práci v oblasti ochrany ľudských práv. Máme veľmi obmedzený e, e, e, rečnícky čas, tak by som chcel slovo dať podpredsedovi Pongovi. Euh, Ďakujem pekne. Vážený pán kolega Brok, a ja sa chcem poďakovať jeho excelencii, pánovi predsedovi za to, že vystupuje dnes pred týmito našimi dvoma výbormi a chcel by som predniesť e, slova našej prezidentky Lindy McEwen, ktorá sa žiaľ nemôže zúčastniť od stretnutia. Náš výbor pre rozvoj pripisuje veľký význam práci naplnenia cieľov rozvoja, udržateľného rozvoja, ako aj vypracovania ukazovateľov, e, ktoré dúfajme budú prezentované v marci Náš výbor tiež aktívne prispieval k definícii pozície Európskej únie v rokovaniach o týchto cieľoch udržateľného rozvoja. A tiež sme v septembri boli v New Yorku e, na valnom založení sa schválilo týchto 17 cieľov. Chceme aktívne prispievať k úspechu tejto agendy do roku 2030 pre udržateľný rozvoj. Tiež e, chceme oceniť to, že sa začala viac diskusia na vysokej úrovni, a konkrétne na obmedzený zoznam tém a tiež chceme oceniť angažovanosť, eh, ktorá by sa mala začať od prvého kola stretnutí v apríli. Európska únia aj náš parlament musí byť proaktívna, presne sa zadefinovať, ako tieto ciele udržateľného rozvoja musia byť zohľadnené v, vonkajšej vnútornej politike Európskej únie. Návšteva zástupcu podpredsedu valného zhromaždenia je spojená s ďalšími významnými stretnutiami um, a tiež s vašou návštevou tu na spoločnom stretnutí našich dvoch výborov. Toto považujeme za mimoriadne užitočné, aby sme získali náznaky ďalších krokov, aby Európska únia mohla aktívne prispievať k naplneniu tejto ambicioznej agendy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem vám za príležitosť. moci vymeniť eh, navzájom názory. Ako prvý eh, teda dánsky predseda valného zhromaždenia OSN Eh, pokiaľ ide o moje skúsenosti z prvej polovice tohto roku ako eh, predsedu zhromaždenia je veľmi veľa rozporov, ktorým eh, dnes vo svete čelíme. Prijali sme veľké rozhodnutia, urobili sme veľké rozhodnutia týkajúce sa klímy a trvalúčateľného rozvoja v poslednom pol roku. Ale zároveň vidíme, že svet sa posúva vzad E, vznikajú nové konflikty, tu viac konfliktov, e, humanitárnych e, katastrof, pribúda utečencov. Európa práve toto zažíva. A pozitívny aj negatívny vývoj tiež pociťujeme v EÚ aj v OSN. Máme spoločné hodnoty a myslím, že máme aj spoločný osud. Príležitosti pre OSN sú príležitosťami pre Európsku úniu. A e, čo sme rozhodli v rámci agendy trvalo udržateľného rozvoja, bolo revolučné, pokiaľ ide o novú e, cestu rastu. A táto jednomyselnosť e, všetkých e, štátov e, bola naozaj jedinečná, zasadzovať sa za mier, prosperitu a raz kolektívne sme sa e, zhodli na tom, že zmena, ktorú potrebujeme, si vyžaduje transformáciu ekonomických, sociálnych a riadiacich štruktúr, ktoré poznáme dnes. Súčasť tejto transformácie sa odrazila v uh, na tej parížskej konferencii o klíme, ktorá bola veľkým krokom e, vpred, ktorá je pre nás existenčne dôležitá. Obe dohody o e, rozvojových cieľoch aj o klíme dokazujú relevantnosť a hodnoty OSN a e, aj keby to niekto nerad videl, preukazujú aj veľkú prepojenosť ktorá definuje náš dnešný svet. Ale treba e, naozaj e, prejsť e, ku konkrétnym krokom. Musíme tieto dohody pretaviť do skutočných konkrétnych krokov. Aj doma, aj medzinárodne začíname teraz pracovať na agende rozvojových cojov milenia udržateľného rozvoja Niektoré už dokazujú, že medzinárodné spoločenstvo dokáže naozaj veľa, keď koná jednotne v plnení spoločných cieľov solidarita e, člen, členov Európskej únie v podpore tohto procesu bola dôležitá a na to by sme mali byť hrdí, pokiaľ ide o presun k nízkouhlíkovej inkluzívnej ekonomike. Európa už je príkladom pre mnohé iné krajiny e, v v súkromnom sektore, eh, v komunálnej sfére a tak ďalej. Teraz musíme nadviazať na tieto ciele aj v ďalších oblastiach, aby sme vytvorili udržateľnú globálnu infraštruktúru pre najbližších 15 rokov. Bude si to vyžadovať bilióny dolárov v investíciách do udržateľného rozvoja na to, aby sme naplnili ideály žien a dievčat, bojovali proti stereotypom, musíme proti nim bojovať odvážne, aby sme ostránili extrémnu chudobu a znížili tiež nerovnosť. Je potrebné bojovať proti daňovým únikom, aby tie najmenej rozvinuté krajiny boli viac do tohto procesu e, zahrnuté. A tiež musíme bojovať proti exkluzii a vylúčovaniu, musíme posilniť e, e občianské a politické práva a tiež podporovať e, exklu, e, inkluzívne a priamo zodpovedné inštitúcie. E, táto zmena neprebehne len čiste na vládnej úrovni. Musíme dosiahnuť e, lepšie podpory investícií do udržateľnej infraštruktúry zo súkromných zdrojov e, od firiem, kapitálových investorov, dôchodkových fondov a tak ďalej. A na zvyšok vlády budú musieť vytvoriť rámec vrátanie daňového rámca, ktorý bude znamenať, že ekologické investície sú najbezpečnejšie, najefektívnejšie nielen pre ľudstvo, ale aj pre podnikanie. Teda je ešte pred nami veľa práce a myslím, že to dokážeme. Urobíme všetko preto, aby sa to podarilo. Ja vás môžem uistiť, že ja osobne aj celý náš systém OSN sa budeme snažiť pohybovať o mnoho rýchlejšie než pred 15 rokmi, keď sme začali celé toto opatrenie o udržateľných um, cieľoch rozvoja pre milénium. Tie prelomové ciele, ktoré boli schválené minulý rok, prišli v čase, keď eskaluje globálna kríza, čelíme obrovským a veľmi závažným situáciám humanitárnej krízy. Sme svedkami násilného extrémizmu, e, ktorý zabíja nevinných ľudí na celom svete. A tiež e, sme svedkami šírenia rôznych druhov zbraní a tiež vzmáhania nových hrozieb e, po forme epidémií či kybernetických hrozieb a vojen. Konflikty, najmä na Blízkom východe a mnohé z nich aj v Afrike, spôsobujú obrovské utrpenie mnohým nevinným. Musíme si aj tu uvedomiť, že OSN a multilaterálny systém vo všeobecnosti e, doposiaľ zlyhávajú. Isté, že sú aj príklady toho, kde sa darí chrániť ľudí vďaka tomuto prístupu, ale celkovo Nemôžeme byť spokojní s tým, eh, čo sme doteraz dosiahli. Všetci máme iste eh, v mysli sírsky konflikt, keď sa o tomto hovorí. Isté, že sú eh, tu aj jednotlivé krajiny, ktoré nie sú nepochybne vyššiu zodpovednosť. Aktuálna situácia podľa mňa je následom toho, že sme ignorovali niektoré veľmi významné hrozby našej globálnej bezpečnosti a to dlhodobo tiež sme nedokázali zabrániť tomu, aby sa tieto napätia eskalovali do konfliktov eh, a tiež sme neboli schopní eh, napomôcť eh, vyjednaniu mierových riešení. Tiež je to dôkaz toho, že sme neboli schopní viesť a udržať rozsiahlu humanitárnu formu reakcie na toto aktuálne dianie. E, tisíce sirčanov e, denodenne čelia bombo, bombardovaniu, útokom na svoje životy. Ľudia zomierajú naozaj dennodenne e, v snahe zajistiť si lepšiu budúcnosť a vyššiu bezpečnosť tu v Európe. V tomto kontexte je mimoriadne dôležité využiť májový humanitárny summit a tiež e, diskusiu na vysokej úrovni, ktorú budem hostovať ja v júli na humanitárne témy. E, v príprave septembrového samitu a jesenné zasadnutie valného zhromaždenia, kde sa budú prejednávať aj otázky migrácie, aby sme vytvorili udržateľnejšie, efektívnejšie, zodpovednejšie riešenie tejto humanitárnej krízy a síce o mnoho viac peňazí aj tým oblastiam, kde utečenci a presídlení ehm, ľudia nesmerujú v takých masách do Európy a bude si to vyžadovať aj lepšie globálne dohody o presídľovaní. Je najvyšší čas prehodnotiť naše základné normy a kódexy, ktoré sme odsúhlasili a ktorých sme sa rozhodli držať, aby sme chránili tých najzraniteľnejších vychádzajúc z medzinárodného humanitárneho práva. Svet potrebuje Európu, ktorá bude ochotná viesť. Aktuálna utečenecká kríza je bezprecedentná vo svojom rozsahu nepochybne predstavuje veľké výzvy mnohým členským štátom v Európe a šíri paniku a strach v mnohých hlavných mestách Európy a tiež u európskeho obyvateľstva, ale naša neschopnosť e, nájsť riešenia ohrozuje ľudské životy a tiež je veľkou záťažou e, na puto, ktoré nás e, tu v Európe drží spolu. Žiaľ, Rozpory eh, medzi členskými štátmi a obyvateľmi sú veľmi hlboké. Ja naozaj dúfam, že naši politickí lídry aj tento Európsky parlament eh, nájdu vhodné spôsoby, ako znovu objaviť eh, princípy, ktoré nás spojili pred 50-60 rokmi. Dámy a páni, ako sa OSM blíži k oslavám svojho 70. výročia, je jasné, že sa musí otvorene postaviť aktuálne výzva. Ako predseda valného zhromaždenia v apríli, v máji a v júli budem žiadať na rôznych stretnutiach členské štáty, aby zvážili, čo presne sa musí zmeniť, aby sa zlepšilo plnenie udrotelnej agendy rozvoja, aby OSN bolo naďalej schopné zaistiť bezpečnosť a tiež, e, aby sa poskytovala dostatočná humanitárna pomoc a podpora tým, ktorí to najviac potrebujú. Bude to stredobodom mandátu, ktorý sa posunie ďalšiemu generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý bude vymenovaný koncom tohto roka. Táto generálna tajomníčka, myslím, že už e, dlhšie je na mieste, aby bola e, na čele OSN naozaj generálna tajomníčka, bude mať e, veľmi dôležité úlohy na budúci rok. respektíve koncom tohto roka budete zohrávať aj vy prominentnejšiu úlohu v tomto procesu vymenovania novej generálnej tajomničky. Myslím, že um, by sa v tomto procese mala zvýšiť transparentnosť ja za toto budem bojovať a tiež, aby sme získali čo najlepšieho kandidáta, kandidátku na vedenie Organizácie spojených národov. Toto je len niekoľko tém, ktorým sa venuje valné zhromaždenie z OSN. Ale na záver, ak dovolíte, by som vám chcel za seba povedať ako niekdajší predseda Dánskeho parlamentu a ako hrdý občan Európy. Môžem povedať, že z môjho aktuálneho miesta vidím, že Európska únia naďalej zohráva kľúčovú úlohu v medzinárodnom spoločenstve národov, ale aktuálne tlaky a rozdiely môžu podkopať jej hlas, jej povesť a, a napokon aj vplyv. Iba silná a jednotná Európa, taká Európa, ktorá sa bude držať svojich skutočných hodnot, môže pomôcť celému svetu riešiť tie mnohé výzvy, ktorým aktuálne svedčili. A preto naozaj dúfam, že všetci budete s nami spolupracovať eh, v OSN, aby sme opäť eh, vniesli um, túto zjednotenú Európu do centra pozornosti, kam naozaj patrí. Ďakujem. Ďakujeme. Veľmi pekne, Morten, najmä za tvoje posledné slova, Morgens. Myslím, že nikdy nebola Európska únia a celý európsky projekt ohrozená natoľko, ako je teraz. E, je tu riziko, že sa naozaj e, zničí to, čo sme budovali posledných 50 rokov. Musíme byť odvážni, držať pokope, hľadať spoločné riešenia. Ďakujeme, že nám to pripomínaš. Chcem vás požiadať, aby sme si minutou ticha pripomenuli pamiatku e, niekdejšieho generálneho tajomníka OSM Budrosa Budrusa Gáliho, pretože som práve dostal správu, e, že zomrel. Thank you very much. The floor has no Mr. Preda. Slovo má pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Je nám naozaj veľkým potešením privítať vás tu medzi nami. Vážený pán Likeltoft, ďakujem pekne za vaše vyjadrenia. V našej práci tu v Európskom parlamente neustále sa zaoberáme dôkladnou reformou OSN vrátanie revitalizácie úlohy valného zhromaždenia OSN a to tak, aby sa toto volené zhromaždenie ujalo eh, o mnoho viac koordinačnej úlohy činnosti OSN. Eh, chcem sa vás opýtať, ako vnímate vy túto otázku hĺbkovej reformy OSN a ďalej. Ja tiež pôsobím o výbore pre rozvoj, ktorú tu zastupuje aj náš pán kolega. A tiež som spravodajcom eh, pre koherentnosť politik v oblasti rozvoja. Chcem sa preto opýtať, či táto otázka teda politickej koherentnosti pre rozvoj, či sa to objavuje v rokovaniach valného zhromaždenia OSN v snahe plniť agendu udržateľného rozvoja do roku 2030. Ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli a že s nami diskutujete. Pán Kišok, ďakujem pekne za to, že ste prišli. Vážny pán predseda, je, ste jeden z najvýznamnejších dánskych politikov a zároveň jeden z najvýznamnejších svetových lídrov, ktorí chcú odstraňovať chudobu a podporovať hospodársky rast. Na tomto významnom stretnutí sa vás chcem opýtať. Myslíte si, že valné zhromaždenie by malo hľadať riešenia globálnym problémom tým, že sa bude lepšie dodržiavať predsedníctvo a že sa viac bude prihliadať na želania a voľby ľudí a národov. Ďakujem. Gracias, presidente. Ďakujem za slovo. Ja som sa vás chcel opýtať, pán Liketon, ohľadom Ami Murso, misie ktorá od roku 1991 dosiahla prímerie e, na západnej Sahare a ohľadom teda v súvislosti s okupáciou Maroka tohto územia. Nebolo žiadne referendum a potom v New Yorku sa hovorilo o tejto téme v rámci špeciálneho výboru. A teraz sa chcem pýtať, aj vás, čo sa v rámci OSN robí, aby sa presadilo toto referendum, pretože toto je jedno z posledných území, ktoré ešte Maroko kolonizuje. Danke, Herr Vorsitzender. Pani Lohbiller, ďakujem, pán predseda. Ja sa vás chcem opýtať na niečo, čo ste už spomenuli a síce uviedli ste, že chcete presadzovať aj väčšiu transparentnosť pri voľbe nového generálneho tajomníka. To naozaj oceňujem. Mohli by ste sa, prosím, podrobnejšie vyjadriť, ako takýto proces voľby by mohol podľa vás vyzerať? A možno ešte druhá otázka, ak dovolíte. Už sme sa zaoberali aj Radou OSM pre ľudské práva pri, eh, vo vašom vnímaní je to tretí výbor a bolo dôležité eh, dozvedieť sa, aká je situácia v Severnej Kóreji. Aj vzhľadom na blížiace sa zasadnutie valného zhromaždenia, eh, nakoľko si myslíte, že sa bude o tejto téme hovoriť aj pri príležitosti tohto stretnutia? Ďakujem. Pán Paet, ďakujem a vítame vás v tomto najvýznamnejšom parlamente na svete. Chcel by som vám položiť do otázky. Prvá sa týka voľby eh, generálneho tajomníka. Vieme, že v priebehu posledných 10 ročí proces vymenúvania nového generálneho tajomníka nebol veľmi transparentný. Dúfam, pretože tentokrát tento proces bude aspoň o niečo transparentnejší Chcem sa opýtať, aký je váš názor. Mal by podľa vás nový generálny tajomník byť z východoeurópskej skupiny? Keď sa pozeráme e, na doterajšie generálne tajomníkov by to tak podľa malo byť, alebo je podľa vás dôležitejšie, aby ďalší generálny tajomník bol ženou, aby teda bola tajomníčka. Keď sa pozeráme na potenciálnych kandidátov, sú tu aj e, iné zemepisné skupiny, ktoré dokážu poskytnúť e, silných kandidátov. Teda aký je váš názor? A moja druhá otázka sa týka úlohy Európskej únie na pôde OSN, najmä tie krajiny e, z EÚ, ktoré sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady. Ako všetci veľmi dobre vieme, niektorí naši kolegovia z členských štátov navrhli aby OSN obmedzilo právo veta témach, ktoré napríklad súvisia s genocídou a so zločinmi genocídy na Bezpečnostnej rade, nakoľko sa to podarilo presadiť a myslíte si, že by bolo reálne, aby Bezpečnostná rada obmedzila takéto využívanie právoveta? Tak, eh, ja skulle vilja ställa en fråga. E, ďalšia rečnička, pani Post. E, ďakujem. E, ak dovolíte, ja by som sa vás chcela opýtať na to, čo presne robíte a kde vo vašej agende je situácia Rómov vo svete. V Európe je zhruba 10 miliónov ľudí, ktorí sú marginalizovaní, nemajú prácu, nemajú vzdelanie, nemajú k dispozícii slušnú životnú úroveň. Čo teda v tomto robí OSN? Pán Castaldo, ďakujem pekne. A ja vás srdečne vítam. Chcel som sa... Ehm, v našom výbore pred eh, pár eh, mesiacmi sme sa zaoberali eh, veľmi zaujímavou správou ohľadom úlohy EÚ v OSN. Chcel som sa vás v tejto súvislosti spýtať, ako hodnotíte e, seriózne perspektívy, ktoré by tu boli pre reformu Bezpečnostnej rady. Už sú tu príslušné návrhy, v správe sa hovorilo o možnosti zastúpenia veľkých regionálnych organizácií v budúcnosti skôr než teda tých e, piatich e, krajín, ktoré vyhrali druhú svetovú vojnu. A sú nejaké seriózne šance vrátiť sa k e, tomuto e, bodu a diskusiu o ňom, alebo e, je to okolnosťami úplne vylúčené. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda, slovo. Pán Liketov, hovoríte tu v Európskom parlamente, možno máte dojem, že aj v tomto výbore by sa našli skvelí kandidáti na generálneho tajomníka, ale samozrejme musí si to zvoliť, musí si ho zvoliť OSN. A mňa by zaujímalo, do aké miery OSN má nejaký účinný a udržateľný systém nejakých varovných signálov, napríklad keď nejaká humanitárna kríza sa začína spúšťať. Takže na úrovni OSN sme dostatočne rýchly a efektívny pri rozoznávaní situácií, ktoré by sa mohli zvrhnúť. A druhá otázka. Vy tu zastupujete aj Európsku úniu. Do akej miery vidíte Európsku úniu, akože hovorí v rámci OSN jedným hlasom? Ďakujem. Možno budem hovoriť len stručne, ale pokúsim sa prejaviť e, alebo vyjadriť všetkým vašim otázkam. Takže sa týka reformy OSN. Myslím si, že samo, samo sebe, samo sebe, to je veľmi pozitívne, že máme tento transparentný proces voľby a taktiež vypočúvania kandidátov na post generálneho tajomníka a tento proces prebehne, ako sme to oznámili, začne 11. apríla a každý z tých ohlásených kandidátov sa bude musieť predstaviť valnému zhromaždeniu a každý bude mať teda vlastné zasadanie, prídu, príde, prídu otázky, odpovede zo strany občanskej spoločnosti, zo strany členov a predtým sa to nikdy takto neodohralo, Možno to zmení situáciu, pretože ako možno viete, Rada bezpečnosti musí predkladať návrhy valnému zhromaždeniu na konci celého procesu. No a až do teraz sme boli svedkami toho, že kandidát sa našiel po nejakých tajných diskusiách, predovšetkým medzi tými piatimi hlavnými stálymi členmi Rady bezpečnosti. No a teraz by bolo ťažké takto postupovať, pokiaľ by väčšina národov v priebehu tohto prezentačného procesu zistila, že podporuje nejakého špecifického kandidáta na tento veľmi dôležitý post. Neexistujú žiadne predpisy, podľa ktorých by sa malo určiť, z ktorej krajiny ten generálny tajomník má pochádzať, alebo ako pohľave má byť. Takže je to veľmi otvorený proces. Uvidíme, nakoľko sa situácia zmení, ale myslím si, že je to aspoň začiatok takého veľa demokratickejšieho a transparentnejšieho procesu. Čo sa týka reformy Rady bezpečnosti, tak vieme, že toto je veľmi pomaly prebehajúci proces, už beží asi 20 rokov a ja sa nie som istý, či vám môžem slúbiť za rok, už, alebo o rok už dokončenie tohto procesu, ale myslím si, že je nová dynamika vo voľnom zhromažení ohľadom reformy Rady bezpečnosti. A teraz situácia sa zmenila. Myslím si, že v dohľadnej budúcnosti budeme svetkami reformy Rady bezpečnosti, ktorá zmení zloženie tak aby odzrkadlovalo súčasnú geopolitickú situáciu v tomto storočí. Čo sa týka práva veta, tak e, tam Francúzsko a Británia ako stáli členovia Rady bezpečnosti taktiež podporujú takú možnosť, že akýkoľvek členský štát, ktorý je členom Rady bezpečnosti, buď stálym členom alebo je zvolený, by sa mal by nemal hlasovať proti, akékoľvek, e, proti akékoľvek opatreniu, ktoré má zabraniť genocíde. Takže tým pádom potrebuje nový e- etický kódex pre členov Rady bezpečnosti, nie len pre tých stálych. A toto si získalo podporu väčšiny členov OSN. Samozrejme, to je len morálny kódex, ale myslím si, že je veľmi dôležitý. A dúfam, že nielen väčšina, ale čoraz viac členov začne podporovať tento etický kódex a tým v podstate privolajú diskusiu ohľadom obmedzeného používania práva veta. Čo sa týka politického rozvoja do roku 2030, plnenia e, našeho politického programu do tohto roku, tu je dôležité pripomenúť našim vládam aj tu v Európe, že to, k čomu sa zaviazali v Addis ABB v lete a taktiež v Paríži v zime, že sa zaviazali k pod, zvýšenej podpore e, krajín e, východu alebo najmenej rozvinutým krajinám, aby sa mohli lepšie e, rozvíjať. Takže je to absolútne proti implementácii týchto globálnych dohôd, pokiaľ krajiny začnú poskytovať menšiu rozvojovú pomoc, začnú e, venovať prostriedky predovšetkým na utečencov, ktorí sú na ich území, alebo že by sa sústreďovali len na, nejaké urgent, na nejakú urgentnú humanitárnu pomoc. Pokiaľ chceme splniť tie dôležité dohody minulého roka, tak nesmieme polaviť zo svojho úsilia v rámci rozvojovej pomoci. Musíme plniť naše dlhodobé sluby. Čo sa týka západnej Sahary, tu vás môžem odkázať len na to, čo Rada bezpečnosti opakovane rozhodla, že sa strany musia dohodnúť. Čo sa týka Severnej Kórei, tak samozrejme sme odsudili jadrové pokusy a taktiež Máme veľmi kategorickú správu o porušovaní ľudských práv, ktorá bola zadaná valným rozhromaždením. Nie som si vedomý toho, že by e, rómska komunita teraz e, bola predmetom nejakých e, špecifických krokov zo strany OSN. Tým sa zaberá Rada pre ľudské práva. Čo sa týka tých varovných signálov ohľadom hroziacich konfliktov, áno, chceme pracovať lepšie, oveľa lepšie. A to nesúvisí s tým, že si musíme byť vedomí nejaké situácie, ale musíme mať aj príslušné prostriedky. Napríklad ten pohyb utečencov smerom na európske pobrežie nastal, a nebolo to náhodou, vtedy, kedy v sep- keď v septembri minulého roka sme v Jordánsku OSN sme, muse- sme museli znížiť potravinový prídel na polovicu utečencom. Takže sa to prejavilo okamžite. A taktiež si myslím, že by sme mali zlepšiť systémy varovania. Myslím si, že už nemám čas na toto zasadanie musím odísť, prepačte, ale bola to skvelá príležitosť sa tu s vami môcť stretnúť. Ďakujeme za toto vyhlásenie a za vašu časť v diskusii. Dúfam, že budete úspešní, že dosiahnete lepšiu transparentnosť pri voľbe generálneho tajomníka OSN, taktiež pri reforme v OSN potrebujeme väčšiu mieru transparentnosti, aby ste mohli plniť e, dôveryhodne vaše úlohy a my OSN rozhodne potrebujeme. Ďakujem za vašu podporu a dúfam, že sa sem ešte vrátite. Takže, dámy a páni, teraz prichádzame k správe o Albánsku. Som si istý, že kolega Fleckenstein nás toho, tejto problematiky vedie s veľkým, vo veľkom štýle a už skutočne radosne očakávame jeho správu. Vážený milý pán predseda, aj milí kolegovia. Návrh správy máte k dispozícii 26. januára. Albánsko od júna 2014 získalo si e, štatút e, kandidáta na prístup do EÚ a komisia očakáva dostatočný pokrok v rámci piatich kľúčových priorít, aby mohli byť započaté rokovania o prístupe. Jeden z najdôležitejších bodov je reforma e, súdnictva. Je to momentálne priorita albánskej vlády, ale aj opozície. A podľa prieskumov asi 90% alebo vyše 90% obyvateľstva je toho názoru, že toto je najdôležitejšia reforma pre Albánsko. Experti už Ehm, na tom dobre tvrdo pracovali. Čakáme na príslušné odporúčania a potom teda začne pracovať na príslušných zákonoch. No a potom príde tá ťažšia fáza, to bude implementácia. Ďalšími kľúčovými prioritami sú reforma štátnej správy, boj proti korupcii a proti organizovanej kriminalite a ochrana ľudských práv a základných slobôd. Je to tu všetko napísané v jednom riadku, ale vieme, že bez rozumnej reformy súdnictva bude ťažké rozumným spôsobom dostať no pod kontrolou aj v ostatnej oblasti. Od 8. a 9. februára sme v Týrade viedli e, dialog kolega z EPP Eduard Kukan a ja a jasne sme tam tým ukázali, že je potrebná aj spolupráca medzi jednotlivými politickými skupinami, aby sme mohli presadiť tieto naše reformné zámery. A čo sa týka chystanej legislatívy, tak tam to príde čoskoro. Vieme, že v júni 2017 prídu voľby, predtým prebehne predvolebná kampaň a pokiaľ táto dôležitá reforma eh, neprebehne predtým, tak sa na tom budú musieť všetky strany čo najrýchlejšie dohodnúť. No a my sme viedli dialog s eh, šéfom opozície, s eh, šéfom parlamentu a taktiež aj premiérom v Tyrania. Aspoň obmedzenie boli oni všetci optimistickí a my si myslíme, že bude potrebné tento reformný proces zblízka sledovať a sprevádzať, monitorovať. Že aj komisia ho musí zblízka sledovať a taktiež musí ho zaistiť procesom existúcie nástrojov. Správa je sa nesie v takom pozitívnom duchu, teda v porovnaní so situáciou pred rokom, alebo keď porovnáme situáciu v Albánsku s ostatnými krajinami, našim cieľom je povzbudiť Albáncov, aby trochu svižnejšie sa vydali na e, tú zvolenú cestu reforiem. Sú tam teda tie priority v súvislosti s reformami, ktoré všetci teda poznáte. Vieme, že opozičná a vládna väčšina sú teda vyzvané, aby vykonali túto, e, túto reformu e, spoluprácou s Benátským výborom z Rado Európy. A v roku 2014-2015 už prebehli dôležité reformy, implementácia ešte nie je úplne 100%, ako by sme to želali sami sebe aj Albáncom, Albánsko potrebuje profesionálne vedenie, aby mohli implementovať, dokončiť tento eh, reformný proces. Je treba bojovať proti korupcii, proti organizovanému zločinu. A parlament a vláda síce boli angažované v tejto súvislosti, majú pre rok 2015-2020 príslušnú antikorupčnú stratégiu, ktorá bola odsúhlasená, ale čo sa týka spolupráce medzi inštitúciami, tak tam to trochu drhne a nedošlo tam e, k, napríklad ku konkrétnym odsudeniam. Albánsko je dôležitým partnerom v regióne. Albánsko je proaktívne v oblasti medzinárodnej spolupráce, napríklad čo sa týka e, berlínskeho samitu alebo iných samitov, tak tam taktiež boli aktívni a dá sa tu ilustrovať konkrétnymi príkladmi. Napríklad e, sú aktívne aj v oblasti eh, utečeneckej krízy a taktiež čo sa týka otázky nepodložených albánskych žiadostí o azyl v Európskej únii. Samozrejme, to sú to aj mnohé kritické body, ktoré sú obsiahnuté v správe. Tie komunálne voľby neboli úplne ideálne. K tomu sme sa aj jasným slovom vyjadrili. Ďalej obavy v súvislosti so zahraničnými bojovníkmi v Albánsku. Tí sú na jednej strane opravnené, na druhej strane vidíme, že v spolupráci s rôznymi službami aj na medzinárodnej báze sa tam vláda pokúša to dostať pod kontrolu. Taktiež tu zaznieva určitá e, kritika ohľadom toho, že výbor pre e, asociáciu a e, stabilizáciu, musí mať e, pevnejšie, pevnejšiu pozíciu. Je tu vnútro albánsky spor, ktorý si musia vyriešiť oni sa aj medzi sebou. Ešte ja sám doplním text tejto správy, napríklad čo sa týka vzdelávacieho systému, ochran životného prostredia vo vzťahu k energetike. Teším sa aj na diskusiu s kolegami a na spoluprácu s tieňovými správodajcami. Ďakujem. Ďakujeme, pán Fleckenstein. Áno, to, čo ste povedali o tom, že vysoké percento obyvateľstva si myslí, že je dôležitý právny štát a boj proti korupcii Myslím si, že takto je to aj v iných balkánskych krajinách. To je dôležité. Niekde, niekedy nie sú prekažko občania, ale tí nad nimi. Takže je treba klas dôraz na to, aby táto situácia bola vyriešená. A teraz slovo dostávam Preda v zastúpení tieňového spravodajca, spravodajcu EPP. Pán uh, uh, Kukan je našim tieňovým spravodajcom, ale dnes tu nemôže byť, preto sa vyjadrím v mene môjho kolegu. Ako už povedal pán spravodajca, pán Kukan a pán Fleckenstein spoločne navštívili Albánsko minulý týždeň, aby uh, sa dozvedeli o najnovšom politickom vývoji v súvislosti s reformou súdnictva. Pán bol e, spokojný s návštevou a e, vyzvali všetkých politických lídrov ku konsenzu v súvislosti s potrebnými reformami. E, súhlasí s tým, že Albánsko robilo pokrok v priebehu minulého roku a hovorí, že dôležitá bude implementácia Politický dialog a konsenzus ostáva e, veľkou výzvou pre ďalšie reformy v Albánsku. Je dôležité stimulovať dialog, aby sa dosiahol e, pokrok e, v prístupovom procese. Treba, aby rokovanie bolo konsenzuálne medzi opozíciou a vládou je potrebná politická kooperácia. Albánsko e, robí dôležité reformy, ktoré by mohli hlboko zmeniť charakter krajiny. V tejto súvislosti reforma súdnictva patrí k najkomplexnejším prebiehajúcim procesom. EÚ spoločne s USA mnoho e, úsilia investovali do prípravy tejto reformy. Bude dôležité, aby albánsky politici prijali zodpovednosť a implementáciu reformy. Pán eh, Kukan eh, súhlasí s odporúčaním Benátskej komisie ako eh, podkladom pre reformu súdnictva. Je to aj veľký konsenzus medzi politickými lídrami tejto krajiny, aby sa postupovalo podľa týchto úsmernení. Pán Kukan vyzýva, aby sa vytvoril silný monitorovací mechanizmus implementácie tejto reformy súdnictva. E, ďalšia téma, ktorá si vyžaduje pozornosť, e, reforma e, volebného systému, a e, e, ďalšie kroky potrebné po reforme verejnej e, správy o médi- sloboda médií, boj proti korupcii, pozitívny príspevok Albánska k regionálnej spolupráci, zlepšovanie vzťahov so Srbskom a môj kolega Víta. A tiež treba spomenúť súlad Albánska so spoločnou bezpečnostnou politikou EÚ. A napokon pán Kukan ďakuje spravodajcovi za veľmi dobre pripravený návrh správy. Pán Fleckenstein bol veľmi otvorený diskutovať a vymieňať si názory v tomto kontexte. Ďakujem pekne. Yeah gospodine kolegi Knutu na dobrom... Ďakujem pekne pánovi Fleckensteinovi za e, správu o pokroku Albánska na jeho ceste do Európskej únie. E, posledná správa obsahovala konkrétny e, krok získanie postavenia kandidátskej krajiny. Teraz by tu možno bol dobrý konkrétny dátum pre začanie rokovaní. Komisia e, teraz stavia na e, omeškanie v piatich oblastiach, ako napríklad pre európsku integráciu, stratégia pre reformu verejnej správy, reforma e, správy verejných prostriedkov, zákon o administratíve a podobne. Ale jedna vec tu chýba, reforma súdnictva boj proti rozšírenej e, korupcii a znižovanie nezamestnanosti mladých, nezávislosť e, médií alebo konsolidácia e, legislatívy a politický dialog, ktorého by sa zúčastnili všetky strany. Thank you, dear colleagues. Uh, first of all, I would like to Ďakujem pekne, vážení e, kolegovia. E, chcem poďakovať e, pánovi Flekenšenovi za jeho úsilie vypracovať takto vyváženú správu Albánsku. Mali by sme jasne uznať úlohu Albánska pre regionálnu stabilitu a treba aj spomenúť jeho pozitívnu úlohu, pokiaľ ide o sírskych utečencov. Eh, Albánsko urobilo eh, pokrok pri eh, splňaní politických kritérií oproti minulému roku, napríklad aj pokiaľ ide o decentralizačnú stratégiu, stratégiu reformy verejnej správy, antikorupčnú stratégiu, ale je tu potrebný konštruktívny dialog medzi vládou a opozíciou pre ďalší pokrok obzvlášť v kontexte reformy súdnictva, ktorá zostáva tou hlavnou výzvou eh, pre túto krajinu a tam treba vyvinúť eh, viac úsilia. Ako pozitívny krok treba spomenúť vytvorenie Národnej rady pre európsku integráciu, čo môže zohrávať dôležitú úlohu v reformnom procese. Pokiaľ ide o ekonomické kritéria, Albánsko urobilo určitý pokrok na svojej ceste e, smerom k funkčnému trhovému hospodárstvu, ale nezamestnanosť je tam stále vysoká a šedá ekonomika je stále veľká. Je veľa víziev, ktorým čelí Albánsko, niektoré z pozitívnych krokov, ktoré príjma vláda treba zdôrazniť, avšak e, zostáva tu veľmi rozširná korupcia a vláda by mala zlepšiť boj proti tomuto fenoménu a erózii e, štátu. Ako či spravodajca skupiny ALDE by som chcel upremiť vašu pozornosť na e, postup pokrok eh, v oblasti práv ľudí eh, z komunity LGBT a treba mm, ďalej príjmať eh, opatrenia na garanciu všetky, práv všetkých menšín, menšiny Rómov a ďalších zraniteľných skupín. Ďakujem ešte raz. Now, Mr. Meserich. Teraz pán eh, Meserič. Like Ďakujem, by som tiež začal spra- eh, s slovami vďaky spravodajcovi za veľmi vyváženú, dobre pripravenú správu. Len tri eh, zdanlivo malé body by som chcel nadniesť, pretože sme teraz súhlasíme s tými zásadnými otázkami, ktoré už zazneli. Pánovi komisári, eh, majú teraz veľmi dôležitý, eh, dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ochranu práv detí. Ale je smutné, že tu nie je žiadna rozpočtová lokácia pre eh, ich úrad, neviem teda, ako budú vykonávať svoju úlohu. A tiež by sme, pokiaľ ide o reformu lokálnych vlád, tu videli nejakú zmenu. Je to dvo- e, lokálna úroveň je tá e, veľmi dôležitá v oblasti korupcie, treba sa jej venovať. Je to veľmi veľa environmentálnych otázok, ktoré pravidelne spomíname. E, vodné elektrárne k ním patria, teda obzvlášť tie v oblastiach, e, kde je chránená príroda a e, takisto energetický akčný e, plán Albánska. Energetický plán Albánska sú dôležitými témami. Tieto body by sme teda chceli nadniesť, ale už obecne si ďakujeme pánovi spravodajcovi a myslím, že máme veľmi úspešnú spoluprácu v tejto téme. Ďakujem. Στην πρόταση ψηφίσματος για την... Ďakujem pekne k návrhu uznesenia o správe Albonska za rok 2015. Spomína sa tu v niektorých bodoch e, pokrok, v iných bodoch vidíme že krajina nemá až taký veľký e, e, záujem e, byť v súlade s tým, čo sa od nej očakáva, čo by vyvstávalo z kodanských kritérií. Expanzionizmus je jeden dôležitý bod. Je tam myšlienka veľkého Albánska a to ide proti záujmu požadujú od e, Srbska, Fajramu, Bulharska a Grécka e, územie. A to je proti princípu dobrých susedských e, vzťahov. Tuto by malo Albánsko zmeniť svoj prístup. A ďalej porušovania ľudských práv gréckej a rómskej menšiny. 300 tisíc príslušníkov greckej menšiny na Epiruse e, žije a sú porušované ich politické práva, ľudské práva, právo na vzdelávanie. Uh, ničia sa tam ortodoxné kresťanské kostoly a máme prípady, e, keď jeden grék, albanský štátny občan, zrekonštruoval takýto kostol a hrozí mu, že bude zatknutý a poslaný do väzenia. Um, bola tu snaha nevyučovať grécky jazyk v menšinových školách. A tiež je tu úsilie, aby z politického pohľadu um, Mm, strany menší nemohli e, dobre pôsobiť. Takisto e, islamský extrémizmus e, narastá v krajine a zvyšil sa aj počet ľudí, ktorí odchádzajú z Albánska bojovať na Blízky východ, ktorí bojujú proti západu a podporujú ISIS. Ďakujem. Ďakujem, pána Petidovios. Slovo má naša kolegyňa Tania Fajon. Thank you, thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som eh, chcela poďakovať eh, spravodajcovi za veľmi dobre vyvaženú správu. Eh, Veci v Albánsku sa môžu vnímať veľmi pozitívne, pokiaľ ide o kľúčové priority. Chcela by som spomenúť pár bodov, obzvlášť teda jeden, kde treba urobiť veľké úsilie. Týmto je reforma súdneho systému. Je to prioritou e, vlády a takisto aj e, celej spoločnosti. A chcela by som teda vyzvať všetky e, relevantné strany, aby posilnili svoje úsilie v tejto súvislosti. A podporujem úsilie spravodajcu a ostatných kolegov v Európskom parlamente. V kontexte regionálnej spolupráce by som chcela zdôrazniť význam berlínskeho procesu, e, ten sa už spomenul, a implementačné projekty e, lepšej konektivity e, v oblasti dopravy, energii. Tam je pozitívna agenda. Pokiaľ ide o teda mládež tam je veľmi dôležitá jej situácia. Ak mládež stratí nádej, krajina stratí svoju budúcnosť, treba zabraniť tomu, aby k tomu došlo treba zabraniť odlevu mozgov z regiónu. A napokon um, sloboda médií, už uh, tu táto téma zaznela. Je tu permanentný uh, politický, ekonomický tlak na médiá, ktorý vedie k uh, uh samocenzúre a vláda musí zabezpečiť uh, zdravý um, priestor na fungovanie pre médií. Ďakujem, ďakujem Tania.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 bola by jasným znakom, že Albánsko e, je ochotné pohnúť sa ďalej v rokovacom procese, ale treba naozaj e, bojovať naďalej aj v iných oblastiach, boj proti organizovanému zločinu, korupcii. E, tu naďalej treba pokračovať v úsiliu ehm, ale aj iné reformné výzmy sú tu, netreba na ne zabúdať, niektoré sa tu spomenuli už. Napríklad e, e, prijatie e, dekomunizačného zákonu, to by tiež znamenalo zasadzovanie sa za integritu vo verejnom sektore. A tiež treba spomenúť reformu volebného systému. Aj tu treba vnímať ako prioritu. Už sa blížia ďalšie voľby, budú v júni 2017. Treba teda rýchlo pristúpiť k reforme. A politizácia eh, s tým eh, eh, súvisiaca alebo otázky financovania strán si zaslúžia veľkú pozornosť Spravodajca naozaj spomenul dobre e, všetky tie výzvy, ktorým e, bude musieť e, čeliť Albánsko v budúcnosti. Komisia bude monitorovať uskutočňovanie tohto usnesenia, ktoré spomína dôležité body, ktoré by sa mali riadiť naše vzťahy s Albánskom. Budeme v intenzívnom dialogu s Albánskom vykonáme viacero peer reviews Budeme mať e, návštevu na vysokej úrovni pani Mogherini začiatkom marca a koncom marca dialog na vysokej úrovni o prístupovom procese. E, Predsať mu bude komisár Hahn a potom tam bude e, konať stretnutie v Týrane s šestimi ministrami zahraničných vecí z balkánskych štátov. To Eh, napoveda o tom, že monitorujeme eh, všetok eh, vývoj, ale Albánsko treba naozaj musí dôveryhodne preukazovať, že sa chce pohnúť ďalej v prístupovom procese. Ďakujem pekne. Pán Fleckenstein, chceli by ste sa vyjadriť iba veľmi stručne a po nemecky. Vzdelávanie Životné prostredie sa spomenulo vo mnohých bodoch, ktoré v prebohu diskusie by ešte mali získať vyšší význam v správe. Na tom budeme e, spolupracovať e, tieňoví spravodajci a ja. Dôležitá je práca, práca, e, teda reforma v oblasti práce a hospodárstva. Už to zaznelo, mladí potrebujú dostať šancu, musia vidieť svetlo na konci tunela, ak majú prispieť k reforme svojej krajiny. A preto je dôležitá aj reforma justície ak e, všetky tieto zmeny sa uskutočnia a e, vláda aj opozícia, pretože sa bude e, vyžadovať zmeny ústavy, si toho bude vedomá. Potom sme toho názoru, že komisia by mala jasne odporúčiť rade, aby sa začali príspevkové rokovania. Rád by som však viedri nesúhlas v jednom bode, pokiaľ ide o to, čo povedal kolega z Grécka. Je možné, že v dôsledku e, reformy, e, teritoriálnej reformy grécké záujmy alebo záujmy gréckých e, Albáncov boli dotknuté, ale táto krajina má naozaj veľa, veľa problémov. Ale jeden problém gréckej menšiny v takom eh, eh, vymedzení, ako ste to popísali, o ňom mi nereferoval eh, doteraz žiaden kolega. A tá ortodoxná, ten ortodoxný kostol, ktorý ste spomenuli a ktorý bol zničený, tak to bola garáž. Takže mali by sme robiť niečo, keď je to potrebné a grécka menšina v Albánsku nie je nejako dotknutá. Ďakujem za slova chvály. E, dúfam, že neboli predčasné. Budeme viesť do, ešte dobré e, rozhod, ro, e, rokovania a dúfam, že ich vyústením bude správa, ktorá bude mať širokú podporu. Ďakujem pekne, pán Fleckenstein, za vaše úsilie pri príprave tejto správy. Albánsko je na svojej ceste do EÚ. Ale ako sme videli, komisia identifikovala určité benchmarky, ktoré budú potrebné, ktoré by potrebné splniť pred eh, otvorením rokovaní a kultúrny dialog medzi opozíciou a vládou, s tým súhlasím, je veľmi dôležitý. Netýka sa to len Albánska, ale aj všetkých krajín tu v regióne. Je to dôležité pre ďalší pokrok a my budeme eh, Albánsko na jeho ceste v tejto eh, súvislosti podporovať. Pár technických e, bodov. E, hľadu na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 25. február 20. 1. E, marca budeme mať druhé prerokovanie tu na výbore a hlasovať sa bude 22. aby v apríli sa táto správa mohla dostať na plénum. Týmto uzatvárame tento bod. A otvárame bod 12, správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015. To je dnešná príležitosť pre nás, pretože budeme diskutovať o prvom návrhu e, správy nášho kolegu e, Kristiana Dana Predu, po tom, čo Bosna a Hercegovina e, včera oficiálne Eh, tu eh, eh, holandskému predsedníctvu rady predložila veľmi dôležitý krok v, teda na ceste Bosnia a Hercegoviny a týmto ďakujem. Blahoželám pánovi Čovičovi, ministrovi zahraničných vecí a všetkým ostatným aktérom, ktorí boli zainteresovaní do tohto procesu. Teraz očakávame, že holandské predsedníctvo eh, primerane zaradí tento bod na program rady a podľa bežného postupu, že rada požiada komisiu, aby vypracovala eh, zvyčajné avy o stanovisku. Vieme, že je to dlhý proces v prípade Bosnej a Hercegoviny. Je to krajina, ktorá bola vystavená útokom najmä v časoch Miloševiča, tá ktorý trpela najviac. A o to dôležitejšie je preto tento krok v snahe posunúť e, túto krajinu ďalej na jej ceste do EÚ v snahe podporiť tento proces jednoznačne. spomedzi tých, ktorí podporovali tento proces tu v parlamente, bolo rozhodne aj náš spravodajca. Dávam slovo teraz kolegovi Predovi, aby nám priblížil prvé, kloko, prvé kolo týchto rokovaní v týchto veľmi významných okolnostiach. Nech sa páči, Kristian. Ďakujem, pán predsedajúci. Hovorí sa tu o správe, ale ako to už zaznelo, ako sa to už prejednávalo, aj keď sa nazývame spravodajcami, nie je to skutočne v prvom slovo zmysle správa. Už sme viackrát naznačili, aj ja, aj viacerí kolegovia, e, že sú veci, ktoré sa musia napraviť, ale nič sa nevyriešilo. A opäť e, tu redigujeme texty, ktoré sa vnímajú ako správy, ale nie sú uznané inštitucionálne ako správy. Už sme na to upozorňovali viackrát. Dúfam, že do konca tohto volebného obdobia, alebo aspoň teda, kým Bosna vstúpi do Európskej únie, sa to nejako vyrieši. Toľko teda na pripomenutie, ako sa tu pracuje. Ako už povedal pán predsedajúci, Včera došlo k veľmi významnej udalosti 15. februára 2016 A vzťahoch medzi EU a Bosnou došlo k naozaj k veľkému milníku, pretože prezident Ančovič, ktorý vykonáva teraz túto funkciu, ktorý vedie krajinu, predložil oficiálne kandidatúru na vstup. A toto prichádza po správe komisie, ktorá tentokrát bola pozitívna o Eh, pro európske ceste tejto krajiny. A je to do veľkej miery v súlade s našim pozitívnym konštatovaním správe. Táto dohoda, ktorú sme oslovovali včera, mm, myslím, že Únia by mala eh, podporiť toto úsilie jednotne a tiež by mala prejaviť eh, radosť z toho, že táto krajina prejavuje záujem o um, európske hodnoty, prejavujú ho občania a inštitúcie. Vzťahy medzi EÚ a Bosnou by sa mohli týmto prehlbiť. Je to moment e, a dôvod na optimizmus e, pre nielen túto krajinu, ale pre celé, celý západný Balkán. Je to tiež pozitívna situácia pre celú Európsku úniu, pretože to dokazuje, že ešte je príťažlivý tento európsky model e, v časoch, keď mnohí dosť jednoznačne spochybňujú, dosť významní aktéry samotnej Európskej únie spochybňujú Mm, celý projekt a pritom vidíme, že ešte stále sú krajiny, ktoré majú záujem o náš projekt a ktorých lákame. A to je rozhodne treba oceniť. Ale nesmieme si navrávať isté veci. Je to totiž iba začiatok, toto predloženie kandidatúry. E, boli položené základy a teraz e, treba stavať. Na jednej strane bosnianské orgány e, chcú získať štatút kandidátskej krajiny do konca budúceho roka, do konca roka 2017. Myslím, že musíme celé, celú vec vnímať reálne, musíme zohľadniť už prácu, ktorú krajina odviedla a tiež e, popísať e, nové úlohy, ktoré sa budú musieť splniť na to, aby sa krajina približila Európe. Nemôžeme e, teraz byť príliš sústredený na konkrétny dátum, e, skôr na celý proces. Musím povedať, že už teraz viem, že budem musieť upraviť odsek 2 mojej správy a síce tam sa popisujú podmienky um, krajiny um, na získanie tohto štatútu. Dozvedeli sme sa totiž minulý týždeň, že Rada ministrov e, Bosny a Hercegoviny schválila 26. januára rozhodnutie, ktorý, ktoré hovorí o vytvorení koordinačného mechanizmu pre výzvy Európskej únie a 9. februára ten istý orgán schválil rokovania o významnej pasáži dohody o e, nekažom pristúpení Chorvátska k Európskej únii. My sme to vtedy vnímali naozaj s veľkou vážnosťou. E, Rada Európskej únie to vnímala ako podmienku na posúdenie dôveryhodnosti kandidatúry Bosnej a Hercegoviny okrem isteže reformnej agendy E, ktorá bola prijednávaná e, v júli na stretnutí. Tieto e, jednotlivé čiastočky, skladačky sú iba základom, ako som už povedala. Dúfame, že na jednej strane to prispieje k tomu, aby mechanizmus harmonizácie, pardon, koordinácie mal byť harmonizovaný a to čo najskôr pretože to je naozaj kľúčové pre kandidatúru Bosny a Hercegoviny. Hľadanie konsenzu je naďalej e, isté, že mimoriadne dôležité. Na druhej strane dúfam, že rokovania, ktoré prebiehajú dokonca aj v Sarajeve, ktoré sa týkajú adaptácie um, asociačnej stabilitačnej dohody, e, dosiahnu pokrok uh, po tom, čo sa zverejú výsledky úsilia za rok 2013 krajina bude musieť pokračovať ďalej v tomto procese. Eh, presadzovania reforiem, aby mohla reagovať na eh, zoznam otázok Európskej komisie. Myslím, že nie je dostatok času dnes na tomto stretnutí popisovať všetky podrobné aspekty tejto správy. Som by som sa zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré považujem za mimoriadne dôležité. Je dôležité, aby reformy, ktoré sú obsahnuté v agende reforiem, boli plne eh, presadzované v praxi, aby nadalej tento proces pokračoval nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť mladých musí byť praná naozaj vážne. Nemôžeme tento fenomén popierať ako v minulom roku. Naďalej sa musia presutovať politické reformy, ktoré pomôžu zmeniť Bosnu Hercegovinu na skutočný demokratický štát, ktorý bude fungovať korupcia je naďalej príliš rozšírená v spoločnosti, to je veľký zdroj znepokojenia. Myslím, že sa musí vynaložiť veľké politické úsilie na boj proti korupcii, a to konkrétne najmä na úrovni politických strán. Ak totiž politické strany e, sa v tomto smere nebudú angažovať, nikto nebude schopný vyriešiť problém korupcie. Ak budú politické strany zdráhavé, tak e, tu bude iba táto požiadavka v akomsi vzduchoprázdne a bude sa čakať zbytočne na výsledky. Myslím, že to napokon sú aj samotní občania tejto krajiny, aby súdnictvo bolo nezávislé, aby štátna správa bola a politická, aby fungovala efektívne, tiež boj proti organizovanom zločinu musí byť organizovanejší vo svojej podstate a tiež eh, sa musí zakročiť proti rôznym jadrám terorizmu v krajine. Mm, eh, sloboda prejavu, aj občianské práva a sloboda médií eh, vykazujú ste náznaky obmedzenia a proti tomu treba bojovať. Bude si to však vyžadovať veľmi rázne kroky, pretože nezávislé médiá bez e, politického zastrašovania sú naozaj chrbtovou kosťou demokratickej spoločnosti. Musím ešte zúrazniť tiež naliehavosť a e, hľadať e, udržateľné riešenie financovania um, verejných médií, verejnoprávnych médií sú totiž kľúčové pre fungovanie demokratickej spoločnosti. Už sme mali k dispozícii dosť e, závažné analýzy, uh, ktoré sa týkali eh, fungovania verejnoprávnych eh, médií vo všetkých krajinách Západného Balkánu a je treba ich brať naozaj mimoriadne seriózne. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom aj tieňovým spravodajcom a dúfam, že aj teraz, ako aj v minulom roku, budeme schopní efektívne pracovať na konečnom znení tejto správy, ktorú napokon potom parlament aj odhlasuje. Ďakujeme pekne nášmu spravodajcovi, pánovi Predovi. Mm, Teraz e, dávam slovo kolegovi Kánovi, ktorý je tým spravodajcom. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som zablážila svojmu kolegovi Kristianovi Predovi za vyváženú správu o Bosne Hercegovine včera. Sme oslavovali formálne predloženie žiadosti o členstvo tejto krajiny. Euroatlantická integrácia je naďalej najlepšou nádejou na stabilnú a prosperujúcu Bosnu. Bude to dlhá cesta pre túto krajinu, ale je to významná cesta. To, ako Bosna dosahuje pokrok, je veľmi dôležité pre Európsku úniu, eh, pretože my sa snažíme dosiahnuť eh, stabilitu a prosperitu v našom susedstve. Teší ma, že Bosna má mechanizmus koordinácie, ktorý mm, sa snaží uberať cestou. Toto sú dobré správy, ale ešte stále Musíme preskúmať, ako tento mechanizmus funguje v praxi. Dosť ma znepokojuje samotné vytvorenie mechanizmu, pričom neboli konzultovaní členovia opozície, občianskej spoločnosti ani priamo občania. Zdá sa tiež, že mechanizmus mm, spochybňuje niektoré právomoci v e, rokovaniach, čo by mohlo dosť e, skomplikovať celé rokovania a tiež to oslabuje štátne inštitúcie. Tiež vôbec znepokojujúce nedávne vykladanie judikatúry v niektorých štruktúrach systému spravodlivosti musíme presazovať e, ďalšiu profesionalizáciu a depolitizáciu týchto inštitúcií, plné dodržovanie princípov právneho štátu s podporou e, priamo zodpovedného súdnictva bude predpokladom pre naplnenie našich cieľov. E, ďalšie riešenie sociálno-ekonomických problémov je ďalšou našou prioritou. Musíme mm, dosiahnuť priamo zodpovednosť reformu verejnej správy a tiež e, dosiahnuť vytvorenie pozitívneho podnikateľského prostredia. V Bosne musíme tiež presazovať e, reformy pracovného trhu, soci, sociálnej starostlivosti a dôchodkového systému. Toto Bosna potrebuje a chce. Podarí sa to len, ak občania budú mať skutočný prospekt z týchto reforiem a vtedy Európska Bosna bude skutočne nadobúdať reálne črty. Ďakujeme. Keďže tu nevidíme nikoho za ECR, dávam slovo za ALDE pánovi Radošovi. Ďakujem. A ja chcem zablahoželať eh, najmä pánovi Predovi k tejto dosť eh, uzelenej správe a tiež k všetkému, čo eh, stíha okrem svojich povinností v snahe presazovať cestu Bosnej a Hercegoviny do EÚ krajina ešte predtým, ako sa včera oficiálne začala uchádzať o členstvo v EÚ, prijala koordinačný mechanizmus a ďalej asociačný plán teda respektíve negociačný rámec na prispôsobenie dohody o pridružení, teda asociačnej stabilizačnej dohody, reformné plány na roky 2015 až 2018 už boli tiež schválené, ako aj akčné plány na plnenie tohto reformného plánu. Predpokladám, že najjednoduchším e, dokumentom a najjednoduchším krokom e, je prispôsobenie asociačnej a stabilizačnej dohody, pretože predpokladám, že to teraz to nebolo veľmi v záujme tamojšej vlády. A teraz, keď už bol vykonaný tento významný krok, je dôležité venovať sa aj tomuto, ale ako fungovanie mechanizmu koordinácie eh, so všetkými možnými komplikáciami, ktoré pán Kán už popísal, a tiež implementácie eh, reformného plánu, toho bude veľmi zložité Chcel by som spomenúť jednu dimenziu reformného plánu na ilustráciu toho, akým dôležitým výzvam Bosna a Hercegovina čeli a síce rozpočtová konsolidácia tohoto štátu a tiež nižších úrovní štátnej správy, čo zahrňa aj znižovanie verejných výdavkov, čo znamená, tak ako aj plán hovorí, že to bude zahrňať isté obmedzenia, znižovania dôchodkov, tiež e, sociálnych dávok. E, a to si bude vyžadovať e, dosť veľké úsilie v snahe zachovať sociálnu koheziu v tomto procese. Teda Bosna a Hercegovina čelia veľmi zložitej ceste včera. Krajina urobila veľmi významný krok vpred. Ja však predpokladám, že sa tohto úsilia ujmú naozaj s veľkou vervou. Chcem e, oceniť prácu kolegov. E, ďakujem pekne, e, pán Radoš. Ďalej nasleduje pán Meserič a potom chorvátsko-slovinský blok. Ďakujem. Ja nie som tým spravodajcom pre túto správu, ale môj kolega Igor Šoltes má iné povinnosti, je na pozorovateľskej misie v Ugande. E, pozdravuje vás srdečne. Požiadal ma, aby som spravodajcovi odkázal, že je zo správou veľmi spokojný. Správa je veľmi stručná a pritom veľmi obsažná. Ak dovolíte, e, dve všeobecné politické tvrdenia a potom len niekoľko podrobností na okraj. Myslím, že to, že Bosna a Hercegovina predložila oficiálne žiadosť o členstvo, by sme mali oceniť Európsky parlament by mal vyzvať členské štáty práve teraz, aby aktívne zvážili žiadosť o členstvo Bosnej Hercegoviny a aby čo najskôr zaslali svoj dotazník, tak aby tento proces mohol začať skutočne prebiehať. Zároveň sa ukazuje, že táto mm, požiadavka neznamená automaticky, že všetky potrebné reformy sú naozaj v praxi Eh, splnené. Bosna a Hercegovina má pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Jedna z týchto reforiem sa týka ústavy a súdnictva. Naozaj eh, nesmieme ignorovať eh, to, že Daytonská ústava teraz bráni ďalšiemu rozvoju tejto krajiny podľa nášho názoru. A preto, ak Bosna naozaj chce získať modernú ústavu, ktorá sa vzdiali od pôvodnej Daytonskej verzie, mala by dať právomoc všetkým občanom a nie len niektorým etnickým skupinám. Chápem, že však je to citlivá téma v Bosne a mala by sa s takouto citlivosťou aj e, vnímať ďalej. E, v kontexte reformy súdnictva by sme nemali zabúdať, že vojnové zločiny a tiež hľadanie alternatívnych metód v prechodnej spravodlivosti pričom niečo z toho návrhu je dokonca UNDP, to musí byť prioritou. Zatiaľ sa nič nepodarilo naplniť z týchto odporúčaní o prechodnej spravodlivosti UNDP v Bosne a Hercegovine. Ešte ďalšia poznámka, rovnako dôležitá. Zákon o právnej pomoci bol na programe štrukturovaného dialógu, ale nie je to súčasťou priorít. Podľa mňa by to malo byť súčasťou priorít, pretože je to eh, súčasťou významnej agendy reforiem súdnictva aj prístup k právnej pomoci je jedným zo základných pilierov eh, právneho štátu. Ešte v neposlednom rade chcem zdôrazniť, že správa je stručná, ale zároveň veľmi obsažná. Domnívam sa, že sa eh, našim kolegom bude so spravodajcom veľmi dobre spolupracovať. Som o tom presvedčený. Eh, ďakujeme pekne, pán kolega Meserič. Myslím, že Teraz môžem dať slovo e, kolege Dubravke Šujci. Ďakujem, Andrej. Ja by som sa neskôr chcela poďakovať e, nášmu priateľovi Kristianovi Predovi, ktorý odviedol naozaj vynikajúcu prácu. Vypracoval veľmi vyváženú správu. Myslím, že sa nám možno ešte podarí ju o niečo viac vylepšiť vzhľadom na nové okolnosti, ale už teraz sa nám správa veľmi páči. Nebolo by správne nespomenúť včerajšok, čo bol podľa mňa významný historický deň pre Bosnu a Hercegovinu a pre jej ďalší pokrok na severoatlantickej ceste. Je to totiž výsledkom obrovského úsilia predsedníctva, ale aj celého vedenia Bosny a Hercegoviny aj s pomocou Európskeho parlamentu. Myslím, že nikto eh, nemôže byť proti takejto ceste, takémuto smerovaniu krajiny. Všetci želáme Bosne Hercegovine len to najlepšie. Bezpečnosť v tomto regióne sveta v východnej Európe je veľmi dôležitá aj pre pokračovanie celého tohto procesu. Predpokladáme, že rada dá komisii pokyn a že sa začne prístupové konanie, aby Bosna a Hercegovina sa naozaj mohla stať kandidátskou krajinou tým, že dostala e, toto oficiálne AVI kandidatúra, tak ako sme sa včera dopočuli pri viacerých príležitostiach od pána Hána a iných, a je pani Mogherini, že mm, tu ide o veľmi dôveryhodnú kandidatúru. Dokonca aj dnes sa začali rokovania v Sarajeve a podarilo sa vyriešiť dve konkrétne veci. Jednak e, prispôsobenie stabilizačnej asociačnej dohody a tiež e, Mm, otázky mechanizmu koordinácie. Myslím, že podmienky sú e, v Bosne a Hercegovine už e, vytvorené na to, aby sa situácia vyvinula. Všetci si totiž uvedomujú, že toto je jediný spôsob, e, ako posunúť túto krajinu ďalej. My sa teda domnievam, že tento model bude fungovať aj decentralizácia, aj federalizmus. My v Európskom parlamente. Preto je dobré, že Európsky parlament aj celá Európska únia sa naďalej budú prioritne tejto otázke venovať a myslím si, že všetci v tejto súvislosti určite prispievame svojim dielom. Samozrejme, terorizmus je problémom. V Bosne Hercegovine je živná pôda pre takýto jav a Mm, tento problém máme ale v rôznych krajinách sveta a súhlasím s tým, čo tu zaznelo, že musíme sa pozrieť na to, ako sa financujú verejné médiá. Čo sa týka reformného programu, tak ten už tu je. Musíme sa ho pridržiavať, ale určite to historický deň. Ale ešte nás čaká veľa práce. Je to už pár rokov, 8 rokov trvalo, kým sme teda podpísali tie príslušné dokumenty. A musíme si uvedomiť, že toto je veľmi vážna práca. Musíme politicky riešiť rôzne otázky, nezamestnanosť, hospodárska situácia, pretože pokiaľ nevyriešime socioekonomické problémy, tak to skutočne nebude ľahké. Preto musíme naďalej podporovať zmeny v Bosne a Hercegovine. Ďakujem. Tonino Picula, ktorý vedia, vedie delegáciu pre Bosnu-Hercegovinu. Ďakujem. Takže tu máme, mali sme dokumenty hľadom pokroku v Bosne a Hercegovine za posledných pár rokov a pripomínam, že sme mali určité záväzky zo strany lídrov Bosnej Hercegoviny. Oni potvrdili svoje záväzky stanovené stabilizačné a v dohode o stabilizácii a pridružení. No a naposledy teda minulý rok, kedy sa Bosna Hercegovina formálne začala uchádzať o členstvo. Ja si myslím, že toto je zmena z eh, Daytonskej fáze do bruselskej fázy. A myslím si, že sa tá zmena začne teraz ukazovať a nemali by sme zanedbávať existujúce problémy. Predovšetkým tu máme otázku implementácie účinného koordinačného mechanizmu a taktiež prispôsobenie dohody o stabilizácii a pridružení. Potrebujeme politické a ústavné reformy, ktoré posilnia mnohé funkčné aspekty krajiny. Taktiež tu chýba administratívna reforma, ktorá potom prinesie taktiež lepšie situácie. A pripomínam, že nie všetci bosniarci Hercegoviny sú nadšení na, e, kvôli tomuto pokroku? Sú vôbec pripravení na zmeny? Nebolo vytvorený spoločný parlamentný orgán, pretože sa tam neúspeli pri e, zosúľaďovaní rôznych etnických skupín. Sú tam rôzne blokády, ktoré budú môcť byť prekonané len prostredníctvom politického konsenzu a pokiaľ budú všetky strany pripravené zmeniť systém, ktorý boli, bol pozitívny pre politických lídrov na úkor občanov. A dôkazom tohto je 27% na dlhodobá nezamestnanosť. A mnohí ľudia z niektorých etnických skupín nemajú rovnaké práva ako ľudia náležiaci k iným etnickým skupinám ale určite bol zaznamenaný aj pokrok za minulé roky. Ďakujem, Tonino. Teraz Mariana Petýr. Ďakujem, gratulujem pánu Predovi za tejto detálnej správe. A taktiež gratulujem Bosne Hercegovine, ktorá sa teraz formálne prihlásila od členstva EÚ. Ja verím v európsku budúcnosť Bosnej Hercegoviny a verím, že toto krajina urobila veľký krok kupredu a že budeme čoskoro zdieľať rovnaké možnosti, aj hodnoty, príležitosti. Bohužiaľ, naďalej to tak ešte nie je. Chorváti síce sú súčasťou spoločenstva na papieri, ale ich ľudské práva sú porušované, ich občanské práva. A táto chorvátska menšina z niektorých oblastí Bosnej Hercegoviny bohužiaľ úplne zmizla. Je tu veľmi zlý e, vzťah e, verejných médií voči chorvátskému jazyku, Chorvátom a k územiam, kde Chorváti tvoria väčšinu. Takže je dôležité si to niečo urobiť, pretože chorvátsky jazyk nie je na dostatočne zastúpení vo verejných médiách Bosne a Hercegoviny. Bohužiaľ, taktiež nenastalo zlepšenie v oblasti ochrany životného prostredia a zabranenia cezhraničnému znečisťovaniu. Občania Slavonského brodu v Chorvátsku bohužiaľ naďalej cítia, že v Bosenskom brode eh, majú rafinériu a toto má na nich negatívny dopad. No a preto dúfame, že tento účinok sa zlepší, pretože skutočne to, tieto továrne majú negatívny dopad na životné prostredie v Chorvátsku hneď za hranicou. A Bosna-Hercegovina taktiež je rozdrobená a chcem, aby spravodajca tejto otázky taktiež venoval pozornosť. Ďakujeme, Mariana. A teraz prejdeme k slovincom Tania. Ďakujem za slovo. Gratulujem spravodajcovi za túto vyváženú správu. Ja už som včera povedala, že viac než 6 rokov po odstránení vizovej povinnosti pre Bosnu a Hercegovinu tento štát urobil veľmi dôležitý krok, krok, ktorý prináša tejto krajine nové príležitosti, ktoré samozrejme zavisia od reforiem a tie sú zase v rukách miestnych politikov. A dúfam, že toto včerajšie Včerajšia udalosť bola dôležitým milníkom a novým krokom do budúcnosti a prajem Bosne Hercegovine veľa odvahy a usilovnosti na tej ceste, na ich ceste do EÚ. A taktiež je tu otázka médií, o ktorej by som chcela hovoriť. Predovšetkým, že je tu problém existencie DHRT, to je Národná televízna stanica, to je jediná bosensko hercegovinská takáto stanica. A sú tu určité pochybnosti ohľadom jej fungovania. To bol jeden z posledných symbolov jednotnosti. Pokiaľ bude odstranená a budú tam tri nové televízne stanice, tak v podstate budeme hovoriť o troch štátoch vnútri jed- v jednom a toto v podstate spochybne existenciu jednotného štátu. Takže čakám, či možno komisia má informácie o tejto tranzitnej stanici a čo nám k tomu povedia. Ďakujem. Tania, ešte pán Peterle, tiež zo susediacej krajiny. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem pán Preda. Myslím si, že je pravda, že by sme mali prejsť eh, k podávaniu správ o pokroku. Súhlasím teraz so spravodajcom a je dobré, že táto správa hovorí predovšetkým o pokroku. A čo sa týka tej dôležitej zmeny v stanovisku eh, Bosnej Hercegoviny na jej ceste do EÚ. túto vítam prejav dobrej vôle, tu ich včerajšiu žiadosť o vstup do Európskej únie, potom ten akčný plán, koordinačný mechanizmus na rôznych úrovniach rozhodovania. A ja si myslím, že toto je dobrý základ pre eh, úspešnú cestu Bosnej Hercegoviny do EÚ. A zvyšok už podali kolegovia. Ďakujem. Takže dám slovo pánu Ciglarovi. Možno môžete po slovinsky a po chorvátsky pokračovať komisia, to by bolo fajn. Will not be in a position. Mohol by som po polsky, ale bohužiaľ slovensky, chorvatsky nie. Komisia víta túto dobre načasovanú diskusiu o tom, čo došlo k tej historickej udalosti včera, žiadosť o vstup. No a táto žiadosť podľa úradu pani Mogherini vyjadruje prianie e, alebo presvedčenie bosenského ľudu, že e, systém je mm, funkčný, pokiaľ všetci lídry pracujú na rovnakých cieľoch a pokiaľ to tak nebude, tak ten systém nefunguje. Chcel by som spomenúť e, určité veci, ktoré sa podarilo dosiahnuť za posledných 12 mesiacov. Bola, e, vstúpa do platnosti asociačná stabilizačná dohoda. Takže sme mali 7 rokov e, platnosti ďalšej dohody prechodnej. Potom v júli minulého roka sme schválili reformný program, začalo sa s jeho implementáciou. A už sa to dnes spomínalo, že už dnes existuje nový negociačný mandát pre prispôsobenie stabilizačnej asociačnej dohody. A chcel by som povedať, že sa teda ešte len začína takýmto krokom a toto ešte nie je koniec, ešte sme, nie sme v cieli. Ďalej, netreba čeliť zaťažkávajúcej skúške reality vidíme, že Republika Srbska už predložila nejaké námietky, takže uvidíme, ako to celé zhodnotíme. Lídry Bosnej Hercegoviny musia využiť dynamiku tejto chvíle, musia predložiť, implementovať reformný program. To je kľúčová podmienka, preto aby sa prešlo k ďalšiemu kroku, ktorým je to, že Európska rada požiada komisiu o stanovisko k žiadosti o členstvo. Takže toto je oficiálny krok. A pokiaľ bude zaznamenaný zmysluplný pokrok, tak teda rada pristúpi k tomuto kroku. A to až potom sa, až sa overí, že koordinačný mechanizmus funguje. Taktiež je dôležité, aby tento reformný program bol vykonaný v blízkej spolupra- spolupráci s medzinárodnými inštitúciami. Komisia zblízka bude monitorovať tento reformný program, bude ho podporovať čo do najväčšej miery. A čo týka správy, uznesenia pánov, pána Predu, za to veľmi ďakujeme. Myslíme si, že odzrkadlo je veľmi dobré. Výzvy, ktoré na nás čakajú, a taktiež je v súlade aj s správou komisie. Komisia predovšetkým víta podporu pre implicitný ďalší krok pre túto krajinu predovšetkým, čo sa týka toho, že musia byť implementované všetky tri piliere sociačnej stabilizačnej dohody. Ďakujeme, pán Cigler. Kristián, chcete sa k tomu ešte vyjadriť pár slov na záver? Ďakujem kolegom aj rečníkom za vaše reakcie. Áno, bola to užitočná diskusia. Ja už dokážem tušiť určité pozmenujúce návrhy a a ja budem vypracávať nejaké návrhy, napríklad také, ktoré sa tam nezmestili z dôvodu obmedzeného priestoru. Nemohol som tam napísať všetko, čo by som bol chcel. Je tu vidieť, aké je dôležité, aby v Bosne fungoval politický systém, ktorý sa opiera o určitú formu kompromisu. Je to komplikované, než si dokážete eh, predstaviť takto na prvý pohľad. Sú tam totižto aj protivníci integrácie Bosny. Sú tam neprajníci európskej budúcnosti Bosny a to celú vec veľmi komplikuje. Vyvoláva to rôzne zvláštne iniciatívy, najmä iniciatívy, ktoré um, využívajú demokratické sily na to, aby blokovali proeurópske síly. Sú tam návrhy na referendum zo strany eh, Republika Srbska, aby sa blokoval tento proeurópsky proces. Je to referendum, ktorý zablokuje krajinu. To nie je žiadna inovácia Republiky Srbskej. Už sa to využilo aj na Kryme. A Videli sme napokon aj ruského ministra zahraničných vecí, ktorý pripomenul, napokon aj pán Medvedev pripomenul, že chcú referendum, že podľa referenda je budúcnosť Krymu potvrdená navždy. Je to tá istá schéma. Aj tam využili referendum na zablokovanie politického smerovania krajiny. Ehm, v Banja Luka sa to nevymyslelo na novo. Je to len skopírovanie už existujúceho scenáru. Myslím si, že z tohto pohľadu teda stanovisko Európskej komisie musí byť o mnoho jednoznačnejšie, pretože tu naozaj ide o budúcnosť európskeho národa. O to tu ide. Musíme byť teda odvážni. Nesmieme ignorovať realitu, ktorá je taká do očí bijúca. Ešte raz ďakujem všetkým kolegom za ich vyjadrenia a ďakujem aj za to, že otázka Bosnej Hercegoviny sa nebude vnímať len ako byrokratická otázka, ale aj ja ako politicky veľmi citlivá otázka. Ďakujem. Thank you very much, Christian. I think this... Ďakujem, Kristian. Toto bola veľmi kvalitná diskusia. Teším sa na všetky pozmeňujúce návrhy zo strany kolegov. A dúfajme sa vyvinúť Snažme sa vyvinúť maximálne úsilie, aby Bosna Hercegovina bola lepšie pripravená na vstup do EÚ. Ja, teda, čo týka toho včerajšieho podania žiadosti o vstup do EÚ, tak toto si myslím, že nezvratne udáva kurz pre túto krajinu a toto slúži nášmu dobrému cieľu že chceme aj rozptýliť všetky separatistické tendencie, aby všetky tri národy v rámci Bosnej a Hercegoviny boli na rovnakej úrovni, si boli rovné. Potom prídu ústavné reformy e, podľa e, Daytonskej mierovej dohody. A ďakujem za účasť v diskusii a teraz prechádza, alebo prepašte ešte, to na pozmenujúce návrhy 29. februára o 12. na obed a potom 21. marca, o tom budeme opäť hovoriť, 22. apríla o tom budeme hlasovať o uznesení v Štrasburgu na plenárke. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Tam je bod 13 To je taktiež veľmi dôležitá správa, jedna z kľúčových správ nášho vlastného portfólia. Máme tu EÚ v meniacom sa globálnom prostredí, prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet. Spravodajkyňou je pani Sandra Kalniete, takže prebe, už pred pár týždňami sme mali úvodnú výmenu názorov a Oceňujem, ako aj vy ostatní, úsilie, ktoré bolo investované do tohto procesu. No a paralelne prebehajú práce aj na rade. A potom Federica Mogherini predstaví rade svoju novú správu na túto tému. A toto je dôležitý vstup Európskeho parlamentu do procesu. Jasne stanovuje všetky výzvy, ktorým čelíme my ako globálny hráč v južnom aj východnom susedstve, aké sú naše hlavné hodnoty, aké máme nástroje na to, aby sme mm, teda jednali s novými hráčmi medzinárodnej scény. A teraz odozdám slovo pani Kalnieta, aby nám predstavila, v akej fázi sa teraz nachádza diskusia o správe. Uh, Ďakujem veľmi pekne. K dispozícii máte návrh uh, správy o e EÚ uh, v tomto globálnom meniacom sa prostredí, kompromisy sme pracovali a vrátime sa s robustným dokumentom, ktorý bude odrážať globálnu stratégiu a ktorú dúfajme naplne v apríli e, bude môcť podporiť e, široká väčšina. Chcela by som poďakovať e, kolegom na výbore, ktorí cene prispeli k vypracovaniu návrhu správy. A obzvlášť by som chcela poďakovať pani Michelle Alio Marie za jej výnimočný príspevok k návrhu správy. Všetci si uvedomujeme, že návrh globálnej stratégie pre bezpečnostnú e, a eh, zahraničnú politiku EÚ nie je jednoduché, ale je to veľmi eh, dôležité. Eh, skeptici hovoria, že Únia v princípe je jednoducho neschopná byť strategickým aktérom. A preto by som v prvom rade chcela sa venovať našim vnútorným obmedzeniam, Najprv by som chcela eh, spomenúť nedostatok politickej vôle eh, konať spoločne ako únia a eh, použiť existujúce schopnosti na dosiahnutie našich cieľov zahraničnej politiky. A potom budem hovoriť o neefektívnom vynakladaní prostriedkov v oblasti nakladov na obranu a okrem týchto e, vnútorných e, nedostatkov chcem spomenúť externé a vnútorné politiky a ich e, prípadnú nekoherentnosť. Sme si všetci vedomí, že hrozby identifikované v bezpečnej strategii EU z roku 2007 dostávajú relevantné, ale máme tu aj nové vonkajšie výzvy pre Európsku úniu, ako kybernetický zločin, a klimatické hrozby, vnútorné slabosti, migračný tok. Je tu potom snaha posúvania hraníc, zmenia globálneho poriadku, ekonomické, demografické, vojenské rovnováhy sa posúvajú. A tiež by som chcela spomenúť, že USA vyvážili svoj e, e, záujem smerom na Áziu a e, Tichomorie v oblasti aj bezpečnosti, aj, dopra- aj obchodu. Keď som pracovala na návrhu správy a diskutovala s kolegami a zainteresovanými stranami, chceli sme zareagovať na otázku, čo sú strategické záujmy EÚ, ktoré by mali byť priority našich e, vonkajších e, krokov, aké existujúce e, nástroje by bolo treba prijať, aké zdroje by mali byť alokované, aký by mal byť celkový prístup v oblasti bezpečno- zahraničnej politiky EÚ. Sú tu geografické a tematické prístupy a ja by som ich chcela zjednotiť, aby sme z toho vytvorili priority a ciele. A napokon eh, tu vytváram tri priority, každá z nich eh, môže mať viacero cieľov. A teraz k prioritám. Ako Prvú eh, by som eh, nazvala eh, chrániť európske štáty, spoločnosti a hodnoty, to znamená zabezpečiť odolnosť EÚ, jej cieľov, spojencov. Znamená to vytvorenie európskeho mierového poriadku, vytvárať európske síly, ktoré by komplementovali na to, oblasti obrany a boli by schopné autonómne vykonávať e, zásahy za hranicami EÚ. Druhou e, prioritou, ktorú navrhujem, je stabilizovať širšie susedstvo Európy. Znamená, sa, e, e, znamená to postupovať v čoraz užšej asociácii a rozširovanie Európskej únie. Znamená to management kríz, prevenciu konfliktov, e, postkrízový management, vonkajšie kroky a vonkajšiu bezpečnosť. A znamená to tiež prepojiť ekonomický rozvoj, identitu a bezpečnosť. Mojou treťou prioritou, ktorú navrhujem, je silnejšia Európa v globálnom svete vychádzam z pravidel. Znamená to efektívnu efektívny eh, multilaterálne globálne vládnutie aj v oblasti kybernetického priestoru, environmentálnych otázok a tak ďalej a tak ďalej. Znamená to tiež eh, manažment eh, globálnych migračných tokov, riešenie ich príčin, obzvlášť sa treba venovať Afrike. A pár slov k nástrojom. Máme veľa nástrojov, ktoré e, sú popísané v našich zmluvách, ale tieto sú slabo implementované. Nevyužívajú sa. Máme nástroje na e, obranu, e, odolnosť, multilaterálne nástroje, inštitucionálne nástroje EÚ. A napokon by som e, chcela povedať, čo e, vnímam ako pridanú hodnotu Európskeho parlamentu k tej e, hlavnej práci, ktorú vyvíja Federica Mogherini a ESVČ a čo sa spomína v Bielej knihe o obrane. Dôležitá je tu revízna klauzula, ako tá najdôležitejšia pridaná hodnota. Revízia by sa mala vykonávať každých 5 rokov a koordinovať eh, s Európskym parlamentom a komisiou. Umožnilo by to overiť si, či ciele a priority eh, sú ešte stále eh, v súhľade s hrozbami a bezpečnostným prostredím, v ktorom sa Európska únia nachádza. A tiež by to umožnilo novej eh, novom podpredsedovi, podpredsedníčke komisie a eh, vysokej predstaviteľke eh, správne teda konať. A takisto je dôležitá permanentná kontrola Európskeho parlamentu. Európsky parlament je parlamentom Európskej únie a kroky EÚ by mali byť monitorované a sledované v tomto kontexte. A potom tiež eh, je eh, tu potrebná väčšia aktivita národných parlamentov pomocou konzultácií a eh, dôležité je, dôležité je sledovanie stratégií a krokov členských štátov. A napokon Európska únia je tiež úniou občanov. Musíme im musíme tu vypracovať lepšiu komunikáciu pre nich ja budem veľmi otvorená ehm, musím spomenúť aj vašim eh, návrhom a eh, zapracovaniu týchto do návrhu správy. Ďakujem veľmi pekne. Ako prvá sa hlási naša kľudňa Anna e, Gomez, tenevá spravodajkynia. Ďakujem pekne, aby som chcela poďakovať našej kolegyni Sandre Kalniete za vynikajúci základ pre našu prácu. Veľmi dobre zosystematizovala svoje myšlienky a ja veľmi rada e, prispejem s určitými špecifickými Eh, bodmi, ktoré by mohli pomôcť ďalej rozvieť, núť niektoré z bodov, ktoré eh, sa odrážajú v jej správe aj v eh, terajšej prezentácii. Myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o politickej vôli a myslím, že mali by sme toho robiť tak ešte trošku viac v tejto oblasti. Súčasť problémov, s ktorými sa teraz boríme, súvisia s úbohým vodcovstvom, s nesprávnym vodcovstvom Buďme úprimní. A to je jeden z hlavných dôvodov. A chápem, že sú tu obmedzenia, pokiaľ ide napríklad o, aj o priestor, e, ktorý máte k dispozícii. E, dúfajme, že pri predkladaní e, našich eh, pozmeňovacích návrhov bude to väčšia flexibilita. Bolo by to toto eh, veľmi užitočným príspevkom eh, k tomu, čo nám prezentuje, bude prezentovať Federica Mogherini a čo príjmu šefovia štátov a vlád. V tejto súvislosti by som si želala, aby sme boli špecifickejší, pokiaľ ide určité prvky, napríklad v oblasti nástrojov, E, v rámci ESVČ a e, e, spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky. Niektoré sa tu použili, niektoré sa nepoužili, niektoré sa mohli použiť lepšie. A to, k čomu sa, znalosti, ku ktorým sa dopracoval výbor SED, by tu mohli byť veľmi užitočné, napríklad pokiaľ ide o financovanie našej eh, spoločnej eh, mm, bezpečnostnej obranej politiky. Sandra spomína nové výzvy a hrozby, s ktorými sme konfrontovaní. Myslím, že v oblasti záujmov a ich formulácií by sme mohli byť špecifickejší, mali by sme tieto záujmy eh, zdôrazniť a byť špecifický v tejto súvislosti a pokiaľ ide o ciele Mohli by sme tiež e, byť za konkrétnejšie znenie pri týchto cieľoch. A myslím si, že v oblasti kooperácie EÚ a NATO by sme mohli nájsť nejaké vyváženie, pretože si myslím, že toto je príležitosťou pre nás naozaj investovať v našej bezpečnosti a obrany prepojiť sa s NATO, kde môžeme, ale sú oblasti, kde NATO nemá záujem e, ísť, ale kde musíme posilniť našu bezpečnosť a obranu. Takže mali by sme to odraziť e, aj v špecifickejších formuláciách. A tiež naše vnútorné aspekty, ktoré by e, vysvetľovali, prečo sme tam, kde sme prečo tu máme to, čo nazývame e, foreign fighters a sú to iba e, tisíce mladých Európanov e, bez práce, ktorí ľahko narekrutovali teroristi. Môže to byť dôsledkom niektorých našich hlúpých politík, ktoré viedli k nerovnostiam, diskriminácii a nezamestnanosti a nemôžeme to prehliadať, keď sa zaoberáme globálnou stratégiou pre e, kroky EÚ. A potom k susedstvu. Mm, nemali by sme hovoriť len o migračnej kríze. Treba v skutočnosti, že stojíme pred e, najväčšou utečeneckou e, krízou od druhej svetovej vojny a máme viac než povinnosti, morálne povinnosti týkajúce sa utečencov. Máme právne povinnosti záväzky a nemali by sa e, všetky zlúkovať pod tým výrazom migrácia. A potom e, e, multipolárny svet, silnejší aktér, globálny poriadok vychádzajúci z pravidiel. Tu potrebujeme nutne sa venovať našej úlohe v Bezpečnostnej rade. Mali by sme byť opäť špecifickejší v našich formuláciách v tejto oblasti. To tiež môže byť veľmi relevantné ktoré e, dúfame, že e, by sme mo- e, k čomu nedôjde. Pokiaľ ide teda o Brexit, ja si myslím, že toto je naša príležitosť spomenúť túto otázku Bezpečnostnej rady. To je naozaj niečo, čo bráni Európe byť väčším hráčom na globálnej úrovni a čo bráni vo vyššej efektivite bezpečnostnej rade. Keby sme mohli e, zrealizovať takúto reformu bezpečnostnej rady, tak výsledkom by bola väčšia efektívnosť a mnohé z problémov, ktoré máme teraz, by sme ako vieme, už potom nemuseli mať, e, pretože tie súvisia s neefektívnosťou Bezpečnostnej rady. A na záver by som chcela povedať, že musíme sa e, zaoberať našimi problémami, ktoré sú e, globálnejšími, systemickejšími problémami. Mali by sme sa venovať našej úlohe e, v oblasti boja proti korupcii vo svete, nedostatkom kontroly našim finančným systémom. Súvisí to s globálnym riatením alebo jeho nedostatkom a mnohé z problémov, ktoré posilňujú krízu v iných krajinách a konflikty v iných krajinách, povedú k tomu, že budú neskôr klopať na naše dvere. A v tejto súvislosti myslím, že e, tu máme v našom susedstve osobitné e, zodpovednosti. Ale pokiaľ ide naše susedstvo, mali by sme sa sústrediť na e, Eh, účel eh, kritérií, ako napríklad kodanské kritéria, nezávisle od toho, či eh, cieľom bude rozšírenie alebo nie, pretože to je obojsmerná cesta, závisí to aj od partnerov, ale samotné kritéria, už len podporovanie týchto kritérií, to je niečo, čo súvisí s našimi hodnotami a súvisí to s našimi podmienkami pre bezpečnejší svet a bezpečnejšie susedstvo. A ešte chcem e, zdôrazniť, že rada budem spolupracovať s Sandrou a ostatnými kolegami a ako som povedala, myslím, že to je veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu na texte, ktorý by mal neskôr prijať parlament. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Eliomari. Ďakujem, pán e, predsedajúci. Najskôr e, chcem poďakovať Sandre za jej prácu. Ja som s ňou pracovala v úvodnej fáze tejto správy, preto nemám čo to dať eh, príliš z hľadiska. Myslím si, že táto správa mm, podľa mňa eh, nám kladie dve otázky. Poprvé, dozvedieť sa, či Európa chce byť veľmocou nie len ekonomickou, ale geostrategickou a to eh, vyvoláva ďalšie dve otázky. Poprvé, či Európa chce byť schopná obhajovať svoje územie, ktoré možno bude potrebné zadefinovať e, o mnoho viac e, aj s problémom integrácie nových krajín, ale tiež obraňovať svojich občanov a tiež svoje záujmy, aj ekonomické, ale nie len ekonomické záujmy, aj záujmy environmentálne, kultúrne, aj bezpečnostné Okrem toho, a to je druhá z tých zásadných otázok, Európa bude ochotná sledovať, čo sa deje mimo svojho územia a svojich občanov a bude ochotná nie zodpovednosť za e, rovnováhu vo svete, e, za rozvoj krajín, e, za spravodlivosť. Teda ide tu o rozšírenie konceptu ľudských práv, ako ho poznáme, či sa to bude týkať E, e, mieru naozaj celého sveta. A to bez konkrétnych prostriedkov. Ide tu o otázky politickej vôle, ale tiež je to problém konkrétnych prostriedkov, ak chceme zakročiť. A z tohto pohľadu mám predsa len dve možno žiadosti o upresnenie e, v znení. Nede tu len o doplnok na to, my sme predsa pilierom na to, my sme prvým prispievateľom z vojenského hľadiska, ktorý sa podiela na vojenských operáciách NATO. My sme predsa hlavným podporovateľom aj finančne. Sme teda aj my NATO, ale zároveň sme aj jedným z pilierov NATO a preto je podľa mňa na mieste otázka, či môžeme um, urobiť nejaké konkrétne kroky v tomto smere. Aké kroky si, že tieto kroky môžu byť doplnkové ku krokom na to, môžu napomôcť ich plneniu, ale myslím, že si musíme pripomenúť aj našu úlohu a naše miesto e, v rámci NATO. Ďalej druhá otázka, okrem politické vôle a prostriedkov, je uvedomiť si, či sme ochotní e, sprístupniť tieto potrebné prostriedky aj e, na našu obranu v širšom meradle, pretože tu pôjde o novú formu E, dosiahnutia našej suverenosti a fungovanie našich štátov, či nájdeme tieto zdroje, aj finančné, aj štruktúrálne, či chceme, aby sme mali európsku obranu, ktorá e, funguje, ak to chceme, tak musíme mať dostatočné prostriedky predvídať krízy a tiež e, zvládať ich. Myslím si, že toto sú tie veľké otázky, ktoré podľa mňa formuluje Sandrina správa a, ktorú si mus, a ktoré si musíme kladieť, e, klásť aj my sebe, aj našim partnerom. Ďakujeme pekne pani Leo Marie, pani Lösing. Äh, ich werde in der deutschen Sprache sprechen und bitte Sie Ihre... E, ďakujem pekne, budem hovoriť po nemecky, láskavo si nasete sluchadla. Ďakujem pani Kalniete za vašu správu. E, ďakujem za Um, úsilie tejto spravodajkyne. Myslím si, že uh, keď sa to poukazuje na parlamentnú kontrolu, myslím, že uh, by sa tomu mala venovať príslušná pozornosť uh, aj v našich správach. Naša skupina GUNGL podporuje výrazné budovanie skutočnej parlamentnej kontroly vo všeobecnosti a tiež v zahraničnej politiky mimoriadne E, tu sa však kontrola nesmie obmedzovať len na informačnú povinnosť. Myslím si, že mm, sa musí rozšíriť aj parlamentná výhrada. Ďalšia požiadavka multilaterálnej inkluzívnej demokracie, tak ako sa to popisuje v oceku 10 a tiež globálny poriadok, ktorý bude vychádzať z pravidiel v oceku 15, ktorého rozhodne podporujeme. Ale táto diplomacia musí byť naozaj inkluzívna a musí tiež popisovať pravidlá svetového poriadku, čo z nášho pohľadu e, charta OSN a valné zhromaždenie. Tieto pravidlá musia byť záväzné pre všetkých. E, čo sa týka ďalších vyjadrení správy, zrejme nebude prekvapením, že e, sú dosť veľké rozdiely názorov v našom vnímaní. My sme jednoznačne proti ďalšej militarizácii a zbrojenia e, Európskej únie a k tomu patrí aj spolupráca a začlenenie do NATO. My vnímame túto hru s ohňom, najmä čo sa týka východného smerovania na to s veľkým znepokojením. E, ten dvojpercentný cieľ e, na obranu jednoznačne odmietame a tiež dodatočné prostriedky na výskum zbrojenia. A toto považujeme za nesprávne najmä v časoch, keď peniaze na sociálne účely a boj proti chudobe údajne chýbajú a tiež e, sú aby jednoznačné sociálne nerovnosti v Európe samotnej. Dávam za pravdu, že e, spolupráca, ktorá sa popisuje e, v odseku 8 so susednými krajinami, to sa musí naďalej rozširovať a musí to pokračovať a tiež, e, aby sa podporovala stabilita a mier. Ale domnívam sa, že si to bude vyžadovať e, nové smerovanie našej e, susednej, susedskej politiky na podporu sociálneho a ekonomického rozvoja a tiež, aby sme sa vzdialili od neoliberálnych obchodných dôvod, ktoré sa orientujú len na podporu záujmov nadnárodných podnikov a veľkých koncernov naše susedské krajiny nesmú byť e, vystavené len e, tejto nemilosrdnej hre e, regionálnych politických veľmocí. Pani Gomežu hovorila o tom, aké je dôležité bojovať proti príčinám konfliktov a ako sa v tomto smere musíme angažovať. Mne tu napadá, že aj analýza príčin a dopadov európskej politiky dosť jednostranná neexistuje tu analýza, nakoľko európska politika napríklad je skôr problémom a nie riešením problémov, teda nakoľko viac prispieva k samotným problémom. Podľa mňa doterajšia vonkajšia politika EÚ skôr prispieva k problémovému vývoju. Spomeniem len agresívnu politiku vývozu zbraní viacerých členských štátov, taktiež politiku voľného obchodu, to som už napokon spomenula toľko. Teda v tejto chvíli z mojej strany celkovo naša skupina GUE NGL a ja sa domnievam, že Európska únia by mala konať eh, ako prostredník, eh, ako civilný aktér, nemala by sa uberať cestou eh, vojenských intervencií. Táto správa práve vzhľadom na toto všeobecné smerovanie nebude mať našu podporu a preto predložíme pozmeňovacie návrhy a prípadne preložíme aj e, našu verziu správy. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Luzing. Teraz dám slovo pánovi kolegovi Milanovi Monovi. Ďakujem za slovo. Taktiež chcem pogratulovať Sandre Kalniete k tejto správe. Myslíme si, že e, toto je určite dôležitá téma Taktiež tu máme správu, ktorú na júnovú radu pripravuje pani Mogherini, takže to všetko zapadá do toho procesu a ja si myslím, že e, tá rozpráva je veľmi ambiciozná, ambicioznejšia, než e, sa spravodajcom ukladá. Myslím si, že preto pani Kalniete musela prioritizovať. No a vyšla z toho správa, ktorá skutočne až aby nebola encyklopedická, tak eh, niektoré témy v nej nie sú. No a ktoré v nej sú? Napríklad téma obrany. Samozrejme, že v Európskej únii nedie len o obranu, sú určité oblasti, v ktorých je deficit, ktoré sú nedostatky. Teraz známe hrozbu Dajšu, to, čo sa deje v Sýrii, e, taktiež ako sa chová Rusko na Ukrajine, čo sa deje v Mali, E, okolo Izraela. Takže chápem, že obrana a ob- bezpečnosť pre občanov, že toto sú priority v rámci správy, ale musíme si byť vedomi toho, že Európska únia nie je nejakou vojenskou alianciou, ani nám o to nejde. Takže je to celkom náročná rovnováha. A keď sa pozrieme na článok 3, bod 5 e, e, smluvy o Európskej únii, tak e, tam sa nehovorí len o tom, že treba chrániť občanov EÚ, ako hovorí pani Kalniete, taktiež sa tam hovorí o záujmoch, o princípoch, o hodnotách, o základných právach, o zahraničnom obchode, o mnohých javoch. A preto správa sa musí vyhnúť tomu, aby vyvolávala dojem, že je to nejaká nevyvažená správa, ktorá privilegizuje niektoré oblasti nad inými. Taktiež súhlasím s tým, že pokiaľ chcete byť globálnym hráčom, tak napríklad musíte byť regionálnym hráčom. Takže je treba byť aktívny predovšetkým v susedstve, v regióne. Ja som z tých, ktorí si myslia, že Európska únia je globálnym hráčom, alebo by mala byť sú členské krajiny EÚ, ktoré sú stálymi členmi e, Rady bezpečnosti a iné nimi nie sú, ale taktiež majú globálnu, globálny význam, ako napríklad Španielsko, pretože my si dokážeme lepšie vyložiť to, čo sa deje v Latinskej Amerike e, na základe našej histórie. Takže e, my musíme zanedbávať svoje susedstvo čo sa týka obchodu, to je veľmi široký, široká oblasť. Máme obchod so surovinami a tak ďalej. No a preto zahraničná politika EU by mala byť globálna a ambiciozná. Takže tieto všetky aspekty vrátane tých e, obchodných, e, to je ťažké všetko napísať do jednej správy. Takže chápem, že pani Kalniete musela prioritizovať Takže aby správa nebola encyklopedická, tak e, je veľmi ťažké zosumarizovať na tých pár tisíc znakov, tak ako nám to ukladá, ukladajú pravidla tohto parlamentu. Ja by som prišla možno s takým malým pozmeňujúcim návrhom, ktorý zašlem, ale myslím si, že zredukovať na taký malý počet znakov, to čo sa týka nielen regiónu, ale aj obrany a životného prostredia, obchodu, ľudských práv, hospodárstva, takže to je veľmi náročné a preto gratulujem pani Kalnita za odvedenú prácu, ďakujem a gratulujem a pokúsim sa teraz zaslať podmenujúce návrh a taktiež prispieť do procesu. Uh, Ďakujem pekne. Myslím, že je naozaj škoda, že takáto významná správa, za ktorú sme bojovali v rozšírenom predsedníctve, aby sme získali možnosť e, vypracovať túto správu z iniciatívy, ehm, sa prejednáva teraz, keď je tu tak málo poslancov prítomných. Ani neštvrtina oproti tomu, čo tu bolo dnes do poludnia. Ja si myslím, že je dôležité zvorazniť eh, štátotvornú úlohu Európskej únie. To je podľa mňa naozaj dôležité a aj v našich externých krokoch sa to musí objaviť. Tam totiž môžeme priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s inými medzinárodnými organizáciami Mala by sa posilniť aj sociálna politická inklúzia v snahe bojovať proti chudobe a posilňovať reformy v otázkach bezpečnosti, boja proti korupcii, postkonfliktnej stabilizácii, rehabilitácii obetí, zvyšovania právomoci žien a tak ďalej. Toto sú závažné oblasti, v ktorých Európska únia môže výrazne prispieť globálnemu snaženiu. Ďakujeme pekne, Sandre, za túto správu. Ďakujem pekne všetkým a teraz dávam slovo Sandre, aby uzavrela celú túto diskusiu. A potom budeme kolegov informovať o lehotách. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili k tomuto návrhu správy. Nebudem sa konkrétne vyjadrovať k žiadnym konkrétnym návrhom. Mm, očakávam, že tieto návrhy predlžite vo forme pozmeňovacích návrhov, ako som už povedala, budem k týmto rokovaniam pristupovať veľmi otvorene. Naozaj chcem, aby sme urobili spoločne všetko preto, aby táto správa bola čo najvyvaženejšia a najrobustnejšia. Všetci viete, že návrh má isté obmedzenie, čo sa týka počtu znakov a preto som predložila to, čo ja považujem za to najpodstatnejšie a teraz spoločnými silami môžeme pokryť e, všetko to, čo považujete za dôležité vy a čo si myslíte, že v správe chýba. Ďakujem. Ďakujeme, Sandra. Teda tí, ktorí ste ešte tu prítomní, e, lehota na poznete návrhy úplne 22. februára, teda konkrétne o týždeň, nemenej ako o týždeň. E, budeme hlasovať o tejto správe 15. marca tu vo výbore a Predpokladáme, že v pléne sa bude prejednávať 11. a 14. apríla. Ďakujem pekne, dokonca sme dodržali vymedzený čas. Najbližšia schôdza sa skutočne na budúci týždeň. Ďakujem.